urobili vy, to bolo uspokojivé a preto vlastne imič EÚ ostal zachovaný. Napríklad v prípade Líbie, ako ste tu hovorili, to nás naplňa hrdosťou, že sa to strojnásobilo oproti tomu, čo Eh, alebo že to bolo trojnásobne vo, voči tomu, čo robia iní ako USA. Hovorili ste o troch veciach. Koordinácia so zahraničnou službou. Dnes popoludní eh, tu bude komisár Füle a predstaví nové oznámenie komisie o novej politike susedstva a dúfam, že dôležitou súčasťou tohto oznámenia bude aj to, že aktivity mm, za ktoré zodpovedáte vy, sa tam tiež objavia. My sme skonštatovali s potešením, že oznamenie, ktoré komisia nedávno prijala k imigračným tokom v Európe, sú... tam sú dôležité práve tie zodpovednosti a aktivity, ktoré ste tu spomínali. A v tejto súvislosti mám dve otázky. Momentálne prebieha rozpočtové konanie. Včera bolo prijaté stanovisko vo výbore pre rozpočet a e, aké potreby e, tu máte vy, samozrejme vzhľadom na e, to, čo je k dispozícii. Zrejme to, čo potrebujete, bude ďaleko nad z toho, čo je k dispozícii, ale chcel by som vedieť, ako by sme vás mohli podporiť v tom rozpočtovom konaní. Samozrejme, musíme sa hýbať v rámci finančnej, finančného výhľadu. Druhá otázka, ako spolupracujete s ďalšími medzinárodnými inštanciami, ako sú agentúry OSN, Medzinárodného červeného kríža a tak ďalej a tak ďalej ste spokojná so spoluprácou, pretože vieme, že prostriedky, ktoré dáva EÚ k dispozícii pre tieto e, agentúry sú dosť rozsiahle a preto by som rád bol, keby ste zhodnotili, nakoľko ste spokojná s touto spoluprácou, s týmito medzinárodnými inštitúciami, najmä s touto agentúrou. Ďakujem kolegovi Salafrankovi. Teraz má slovo kolega Gualtieri. Nech sa páči. Ďakujem, pani komisárka. Aj v mene socialistov a demokratov vám ďakujem za vašu prítomnosť, za vašu prácu aj e, zaujímavú e, prednášku i za dobrú spoluprácu, ktorú vo všeobecnosti máte s Európskym parlamentom. Osobne vám ďakujem aj za príležitosť diskutovať s vami o obsahu mojej e, správy o budúcnosti európskej obranej politiky po Lisabonskej zmluve. Kolega Danžan už čo to načrtol. pokiaľ ide o túto víziu, e, ide teda o vzťahy e, s zahraničnou e, službou a vašimi službami. A tento nový celistvý prístup, ktorý sa s námahou formuje, pokiaľ ide ne, často komisia jedna um, oddelenie, napríklad aj v prípade krokov EUFOR Líbie. E, ide často o kompetencie, ktoré sú e, teda mimo možností e, Európskej komisie. Už tu nemáme tu kompetencie vo forme pilierov, sú tu teda rôzne nástroje v EÚ, ktoré by mohli vychádzať z jednotných cieľov, z jednotných hodnôt. A ja, mne sa táto vízia veľmi páči, podporujem ju. A teda fúzia týchto e, starých e, pilierov e, je však zložitou komplexnou záležitosťou. Preto by som chcel hlbšie pochopiť dve otázky. Prvá sa týka Vy ste totiž to hovorili o manažmente humanitárnej pomoci nad rámec zahraničnej služby. To je e, pochopiteľné, ide e, aj o komunitárnu kompetenciu, existuje na to generálne riaditeľstvo, ktoré nie je súčasťou zahraničnej služby EU, to je jasné, zrejme, ale z pohľadu e, reakcií na krízy, ktoré často sú krízami, e, kde sa prepájajú rôzne komponenty a je zložité oddeliť e, to, e, čo je dôsledkom činnosti človeka, čo má politický dopad. Často je to spojené s prírodnou katastrofou, ktorá môže mať bezpečnostné implikácie. Takže je to naozaj veľmi často zamotané a prepletené. Takže chcel by som sa spýtať, ako konkrétne môže štruktúra reakcií na kríz na strane komisie. vyzerať, ako to môže byť prepojené so zahraničnou e, službou EÚ a teda Európskej komisie. Ako si myslíte, že sa vytvorí takáto krízová miestnosť v rámci teda zahraničných e, služieb? Ako to vnímate? Bude našim osudom, že budeme mať dve e, e, odlišné struktúry, Jedna bude e, na poli komisie, druhá na poli zahraničnej službe, alebo je možné, že dôjde k takémuto združeniu týchto dvoch a, a bude sa samozrejme vždy pritom vychádzať z právneho základu um, súvisiaceho s príslušnou um, krízou podľa teda, ak sú aktuálnej e, situácie. Ehm, a, takže tak týmto spôsobom by tu mohli koexistovať aj rôzne právne základy. Takže nebolo by lepšie, keby sme vytvorili jednu jednotnú otvorenú infraštruktúru, ktorá by mohla slúžiť rôznym inštitúciám. Pretože zahraničná služba nie je inštitúciou. Inštitúciami je rada a komisia, takže teoreticky Ehm, my eh, to chápeme tak, že zahraničná služba je eh, v službách všetkých inštitúcií, teda aj komisie. A eh, ja sa zatiaľ zastavím tu. Ďakujem. Dobre, a teraz má slovo kolega Weigl. Dobrodošla, gospa komisárka. V Vítajte, pani komisárka. Vítam vás vo výbore pre zahraničné veci. Musím povedať, že som veľmi vďačný, že ste sa tak aktívne podielali alebo angažovali v práci, ktorú robíte. Vniesli ste určitú osobnú nótu do riešenia tejto krízy. Odkedy ste sa ujali svoje funkcie, odvedli ste vynikajúcu prácu. Myslím, že táto diskusia jasne ukazuje, že je tu priama interakcia medzi počtom e, katastrof, počtom problémov, s ktorými sa e, musíte vysporiadať a rastom európskych inštitúcie, e, inštitúcií. Musíme lepšie koordinovať. Táto potreba lepšej koordinácie E, takisto je podmienená to skutočnosťou, že v tomto mandáte je viacero veľmi aktívnych komisárov, ktorí robia všetko, čo je v ich silách e, v oblastiach, za ktoré sú zodpovední. Keď hovoríme o humanitárnej pomoci a o angažovanosti EÚ v tejto oblasti, tak e, jedným či druhým spôsobom máme dočinenia aj s Európskym e, centrom e, na e, naliehavých reakcií. Mm, Zajímavá myšlienka je vytvoriť právny rámec pre takúto inštitúciu, aby mohla fungovať. Keby sme mali takéto centrum, tak myslím, že by to mohlo byť efektívnejšie v oblasti humanitárnej pomoci. Bolo by to asi efektívnejšie než len EÚ. Indikátory jasne ukazujú, že môžeme byť hrdí na to, čo EÚ urobila v oblasti humanitárnej pomoci. Mám jednu otázku, a síce, ako e, vlastne, aká je interakcia medzi civilnými a vojenskými aspektmi. v Slovensku momentálne prebieha veľmi živá diskusia o otázke aktívnejšej účasti Slovenska v eh, krízových intervenciách, aby sme pomohli uh, zachraňovať životy ľudí, ktorí utekajú z Afriky do Európy. Mnohí tragicky prichádzajú o život na ceste do Európy. Máme námornú loď, ktorá by sa dala využiť aj na takéto civilné misie a v zásade naša vláda je pripravená podielať sa na riešení týchto humanitárnych uh, krízových situácií. Takže otázka, či je potreba, možnosť eh, takéhoto niečoho a potom, či existuje právny inštitucionálny rámec, ktorý by nám umožnil takto sa angažovať. Ak nie, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste uh, spolupracovali s inými komisármi, s, komisá, s komisiou ako celkom, aby ste spolu ehm, naplánovali nejaký spoločný európsky prístup aj v oblasti civilných a vojenských aktivít, aby to bolo v humanitárnej oblasti efektívnejšie. Ďakujem. A teraz sa bude reagovať pani komisárka Georgieva. Ďakujem pekne za vaše otázky. to, čo sa pýtal pán Salafranka, tam sú vlastne také dva súbory otázok, e, koordinácia s zahraničnou službou a potom spolupráca s ďalšími komisármi, ako je e, Füle, Pibalks, pokiaľ ide o migráciu, migračné toky, komisárka Malmström. A my sme veľmi spolupracovali z pohľadu identifikácie tých oblastí, ktoré sú nevyhnutné, aby sa dalo dobre reagovať na katastrofy a krízy. A my sme si to teda mapovali. Mapovali sme si všetky oblasti práce v komisii a identifikovali sme 25 z 26 kde je nejaký, nejaký stupeň interakcie. Čiže e, eh, ľahko povedať, koho sa to netýka. Eh, komisár Almonia pre hospodárskú súťaž. To je jediná oblasť, kde sme nenašli žiadne interakcie, pretože keď sa pozriete napríklad na prevenciu, potrebujete tam vzdelávanie, čiže túto prácu sme urobili, ale samozrejme tí, ktorí sme vyrástli v, v socialistických časoch, vieme, že všetci sú rovne, a niektorí sú rovnejší. A tie rovnejšie oblasti pre nás sú samozrejme e, teda aktivity v zahraničí, rozvojové aktivity a vnútro. To sú tie tri, s ktorými máme veľmi úzkú spoluprácu. Identifikovali sme si priority a identifikovali sme kde spolu dokážeme e, niečo pohnúť, zmeniť. A musím povedať, že je to teda ešte rozbehnuté, nedokončené, ale je to práca, kde sme už nejaký pokrok dosiahli. Napríklad s komisárkou Malmström veľmi úzko spolupracujeme na súčasnej líbyskej kríze, ale aj na tom, aby sme identifikovali, ako spolupracovať, ako tento nové e, stredisko núdzových reakcií môže pomôcť jej. Čiže dosiahli sme určitý pokrok, ale samozrejme vašu otázku beriem ako povzbudenie, aby sme urobili ešte viac. Čo sa týka agentúr e, OSN, áno, asi 40 našich aktivít implementujú agentúry OSN, medzi nimi náš najdôležitejší partner UN OCHA, to je taká globálna politika. Podporujeme UNOČa politicky, finančne a bola som v okupovanom palestínskom e, území spolu s Valeriamos, čo bol signál, že spolupracujeme a v libyskej krízi libyskej kríze a mm, sú OSN a UNHCR veľmi dôležité, aby nám pomohli vlastne dostať ľudí domov. Agentúry OSN majú spôsob e, fungovania, čo sa týka efektívnej reakcie na humanitárne krízy. Ja som zaujala veľmi silné stanovisko, aby sme boli konštruktívni. E, spolupracujeme s nimi na tom, aby napríklad krízový e, manažment v komplexných krízach po veľkých katastrofách fungoval dobre, aby sme mali kvalitnejšie návrhy, a konkrétne ako im pomôcť. Eh, mala by tam byť nejaká eh, neustála stand-by, eh, možnosť zareagovať do 24 hodín v prípade núdze, to čo je momentálne v Libii. OSN tam má veľmi špecifický problém. Je to problém, ktorý vlastne vyplynul z irackej krízy a je veľmi ťažké získať bezpečnostnú previerku pre personál OSN, ktorý by tam mohol byť nasadený. Dobre, sme v Bengazi, UNOČA nie je v Bengazi. V tomto prípade sme urobili čo? Ponúkli sme nášmu týmu e, koordináciu, aby tam teda koordinácia bola, ale to nie je náhrada e, toho, že tlačíme na oča, na OSN, aby našli riešenie tejto bezpečnostnej otázky, pretože je absolútne absurdné, ak tam nie sú, e, kde ich najviac treba za najťažších podmienok. Čiže v tejto diskusii Pokračujeme. Čo sa týka rozpočtu, žiadali sme dodržiavanie potreby stanoviť rozpočet e, na tú miliardu eur. To je to minimum, čo potrebujeme. Vychádzame z historických čísiel. Miliardu sme minulý, alebo minulý, a trošku viac sme minuli za posledné roky, minulý rok to bolo 1,1 miliardy. Ja zo Svetovej banky poznám, že sa to nazýva ten základný rozpočet. Ak to teda každoročne vynakladám, prečo e, musím využívať rezervu, prečo to neurobím ako základný rozpočet. Ľudia si uvedomujú, že je to potrebné a pre porovnanie náš základný rozpočet tento rok je 850 miliónov eur a môžem vás ubezpečiť, že budeme musieť využiť rezervu. A už teraz využívame rezervu, ale takisto veľmi silno argumentujeme aj mm, za to, aby bola chránená rezerva núdzové situácie, pretože um, dokonca si myslím, že by sa to malo zvýšiť. Nevieme, čo nám prinesie budúcnosť. A dobrá vec eh, pri tej rezerve je, že ak nie je potrebná, tak sa nevyužije a ja som z fiškálneho pohľadu veľmi obozretná, a keď tu predložíme na budúci rok návrh o tom, ako riešiť e, tie reakcie na katastrofy, ako dať e, aktivity dorovna, teda aktíva do rovnováhy s potrebami, určite to bude obozretný návrh, ale nemôžeme si dovoliť ten luxus, že nebudeme mať zdroje na to, aby sme mohli zrealizovať tú úlohu, ktorú máme. Pán Gualtieri. Je to veľmi dobrá otázka, ktorú ste položili. Či môžeme alebo nemôžeme vytvoriť jednu jedno krízové centrum, ktoré by slúžilo všetkým. Ja som navštívila členské štáty, e, niektoré veľké krajiny, USA, Rusko minulý týždeň, aby som videla, ako to majú zorganizované oni. A ten bežný prístup ktorý sa zdá byť tým najlepším, je, aby bolo jedno krízové centrum pre e, civilnú obranu, humanitárne nasadenia, čiže to sú také tie prvé reakcie. A potom by mal byť, e, malo byť politické krízové centrum, napríklad Videli sme prezidenta Obamu v jeho vlastnom krízovom centre. Myslím, že to bolo v Bielom dome ale to je o mnoho lepšie vybavené. Vo FEMA určite o mnoho lepšie, než my máme vybavené naše centrum FEMA, to je tá ich agentúra. A prezident Obama bol videný vlastne, videný, alebo teoreticky mohol by byť videný vo FEMA, ak by išlo o nejakú napríklad prírodnú katastrofu. E, jednoducho musíme tento mandát mať jasne definovaný. Civilná e, ochrana, humanitárne násadenie, to má e, svoj set faktorov a cieľov a samozrejme v politickej kríze by nastalo to, že šéf FEMA by mohol byť povolaný tam do tej miestnosti, kde sú e, politici, vojaci, ktorí sa chopia tej vedúcej úlohy. A v zásade e, tam smerujeme. Plus v Európe v našom prípade máme veľmi špecifickú jednu vec. Moje služby zodpovedajú my reagujeme na e, katastrofy aj v rámci Európy, pokiaľ ide o povodne, alebo minulý rok ten červený kál. Teraz nám tu uh, búcha sopka, dúfajme, že sa to skoro upokojí, ale ak Island povie, že uh, potrebujú našu pomoc, tak budeme sa angažovať aj tam. Takže je veľmi ťažké, aby tento aspekt bol aj v, zahraničnej službe, ale to, čo vidím v Taliansku, vo Francúzsku, v Spojených štátoch, v Rusku, prírodné katastrofy, humanitárne aspekty, tie majú svoj systém, svoje vlastné krízové centrum. Je to prepojené na tento politickejší toto centrum. A to, kde musíme pracovať, to je integrácia. To bola druhá časť vašej otázky. Pretože sú aj iné e, krízy, napríklad potravinová bezpečnosť, keď bola e, choroba šialených kráv. A čo sa udialo v komisii? Ukáže sa nejaká veľká kríza, urobí sa nejaká malá miestnosť do budúcnosti, a my máme mm, tu a tam takéto krízové miestnosti a diskutujeme, že ako by sme to mohli integrovať v rámci komisie na jedno miesto. A ak to musí byť na viacerých miestach, tak e, dobre, ale buďme racionálni. E, diskutovali sme s podpredsedom Ševčovičom. A teraz e, pokračujeme v tomto ciele analýzy toho, ako budeme pokračovať v tejto časti integrácie. K pánovi Weiglovi. Veľmi si cením to, že čoraz viacej ľudí hovorí, že akým spôsobom môžeme lepšie koordinovať reakciu Európy. To je ten správny smer. No a k otázke, či Námorné lode môžu byť súčasťou riešenia problémov, ktorým teraz čelíme e, smerom k ľuďom, ktorí umierajú na ceste do Európy. Je možné, teda poprvé je tu rámec, áno, to je Frontex. Úloha Frontexu závisí od požiadaviek členských krajín na tom, ako sa poskytuje mm, bezpečnosť, ale aj mm, môže byť potrebná záchrana života. Takéto nasanenie podlieha žiadosti krajín, ktoré čelia problémom, v tomto prípade je to Taliansko, ak e, Taliansko požiada, či môže mať e, k dispozícii tieto lode v rámci e, operácií Frontexu pre nás, pre uh, Eh, humanitárov eh, znamená, že využívame vojenské aktíva na to, aby sme poskytli pomoc pod civilným dohľadom. Príklady sú z Pakistánu, eh, tam boli veľké náklady prepravené vojenskými lietadlami v Líbii, vojenské lode na záchranu ľudí, aby sme ich evakuovali, evakuovali chorých alebo občanov tretich krajín Najdôležitejšie je to, že je to pod civilným dohľadom. Takže nechceme militarizovať humanitárne operácie. Chcem vzdať hold e, e, vojenskému personálu EÚ. Máme výborné vzťahy, máme jasný protokol a niekoľkokrát ich predstavitelia sa stali súčasťou e, nášho nasadenia v krízových situáciách. A ja mm, si myslím, že by bolo výborné, ak by členské krajiny dokázali takto koordinovane reagovať, pretože koordinácia nie je e, nedôležitá. Zachráni viac životov a poskytne viac pomoci. Ďakujem. Nasleduje ďalšia séria otázok odpovedí kolegyňa Kiel Nielsen za zelených. Nech sa páči. Ďakujem. Dovolte, aby som vám poďakovala za toto výborné expoze, a zablahoželala vám, pretože ste boli určená alebo zvolená za komisárku roka a tomu sa ja veľmi teším. Prvá otázka sa týka občiansko alebo civilno-vojenskej spolupráce v rámci EÚ. Ľutujeme, že nemáme dostatok e, civilných zamestnancov pre civilné misie. Čo urobíte, aby sa tento problém zlepšil? A tiež ste povedali, že ste boli e, v Palestíne, navštívili ste e, východný Jeruzalém, stretli ste sa s rodinami, ktoré ich pravidelne vyháňajú z ich domovov Stretli ste sa s palestinskými beduínmi, ktorých vyháňajú z ich domovov a dedín. Hovorili ste o Gaze. Um, nečelíme tu prírodnej katastrofe, ale politickému problému. A jednu vetu, ktorú ste povedali pred chvíľou, si pamätám, že humanitárna oblasť nesmie byť politickým nástrojom. Ja si kladím otázku ohľadom blokády Gazy. Ide o nelegálnu blokádu ktorá spôsobuje humanitárnu katastrofu a pred touto blokádou 10 ľudí z Gazy záviselo od humanitárnej pomoci a teraz ich je 70 až 80 a musím povedať, že skutočne Európska únia platí, um, ehm, vynakladá sumy peňazí na humanitárnu pomoc pre Palestínu aj v mnohých e, utečeneckých táboroch. Táto suma je značná a ak nechceme čerpať naďalej z našich rezerv, tak musíme politicky reagovať na túto situáciu, ktorá nemôže pretrvávať. Ide o politický problém, kde Európa musí reagovať humanitárne a myslím si, že musíme napredovať a nie uspokojiť sa, prepáčte, to hovorím takto priamo, e, Prosili ste Izrael v mene EÚ, aby ukončil blokádu. Myslím, že toto nestačí. Musíme konať oveľa e, odhodlanejšie voči Izraelu a voči nelegálnej okupácii a nelegálnej blokáde. Ďalšiu vec, e, ktorá ma znepokojuje, chcem zdôrazniť. E, Európska únia stráca svoju dôveryhodnosť v očiach svojich občanov. O čo konkrétne ide? Je tu politická paralýza EÚ voči takýmto situáciám. Ľudia to čoraz menej chápu a akceptujú. Viete tak dobre ako ja, že momentálne práve sa chystá nová flotila do Gazy. Bude tam 15 plavidiel, ktorí vysielajú nenásilní občania, ktorí um, odsudzujú nelegálnu blokádu Gazy a ktorí chcú rýchlo ukončiť situáciu, ktorá sa len zhoršuje. Počula som uh, hovoriť pani Ashton, že toto nie je dobrá reakcia. Možno nie, ale uh, občania sa snažia ľudsky reagovať, nenásilne riešiť problém, ktorý je neudržateľný. Ja som bola viackrát v, za posledné mesiace v Gaze a musím povedať, že každá návšteva je neznesiteľná, pretože sa to čoraz viacej zhoršuje a moja otázka je, uh, Pani Ashton povedala, že toto nie je primerané riešenie, takáto flotila e, nenasilných občanov, miestne zvolených predstaviteľov, e, e, budú tam európsky poslanci. Čiže chcela by som vedieť, čo urobíte, aby ste chránili Európanov a ako zabránite novej dráme podobnej, ako postihla prvú flotilu v minulosti. Ďakujem. Bene, l'onorevole Dobré slovo má pán Galer. Ďakujem. Možno eh, na úvod reakcia na to, čo podala predrečníčka. Som presvedčený, že komisárka určite sa nenechá instrumentalizovať so svojimi službami pre nejaké politické kroky, a, eh, ale nechcem predbiehať eh, to, čo povie ona sama. Chcel by som vám v prvom rade poďakovať za vašu odhodlanosť a angažovanosť, ktorú prejavujete od vášho vymenovania do funkcie. Človek vidí, že máte jasnú predstavu, čo chcete, čo potrebujeme a generálne riaditeľstvo ktoré vlastne funguje takýmto spôsobom, tak tam aj jeho zamestnanci presne vedia, čo majú robiť nie je to teda aparát, kde by sme sa pýtali, kde je nejaká pridaná hodnota, takže v tejto súvislosti máte moje komplimenty. Uh, všeobecná otázka na úvod, pokiaľ ide o jednotlivé nástroje, ktoré máme. Na jednej strane je tu humanitárna pomoc, ktorá funguje a dobre prebieha z dlhodobého hľadiska. Máme potom DCI ako rozvojový nástroj pre jednotlivé krajiny a medzi týmto a tou rýchlou odpovedou je tam vlastne e, čas e, obnovy v týchto krajinách. A mne sa zdá, že komisia tieto nástroje nemôže až tak rýchlo nasadzovať po fáze humanitárnej e, pomoci, ako by to bolo vlastne nutné. Je to, DCI je ťažko, pádna záležitosť, rok, dva to trvá, kým nejaký projekt začne bežať. A preto by bolo dobré Um, niečo zjednotiť, aby bolo mož- zjednodušiť, aby nástroj stability možno nejaké financie uvoľnil, ale tam nie je dostatok uh, financií. Uh, takže ja sa, moja otázka smeruje na tieto rôzne nástroje a ich nasaditeľnosť. Diskutujete o tom medzi komisármi a boli by ste ochotní takúto diskusiu iniciovať, aby to, čo sa deje po vašich aktivitách, uh, sa prichádzalo včas a aby sa to financovalo z nástrojov, kde je dostatok e, prostriedkov. A potom e, konkrétna otázka k Líby. Spomenuli ste EUFOR, ktorý je k dispozícii, ale bude násadený iba e, vtedy, ak prístup k humanitárnej pomoci nebude možný. To je jasné. A rozhodnutie o tom bude padať na poli oča. Ja sa teraz pýtam, či oča o tom rozhoduje samostatne. Myslíte si, že v konkrétnom e, prípade e, tam naozaj nehrozia politické intervencie e, zo strany Ruska, Číny, ktoré by inak mohli čo to vetovať. A potom konštatácia, že humanitárny prístup už nie je možný, o tom tiež rozhoduje, alebo môže rozhodovať iba oča samostatne alebo e, v prípade, že vy a vaše zložky e, prídu e, k rozhodnutiu, že to už nejde, ale oča nerozhodla, boli by ste za to, aby EU for aj bez zelenej od očí mohol začať pôsobiť? Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovi Galerovi. A, a posledný na mojom zozname je kolega Kirilov. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, eh, vaša zaujímavá prezentácia na mňa urobila veľký dojem. Aj eh, teda tie veľké výzvy, s ktorými sa niekedy eh, možno nepripravene musíte pasovať a pripravovať spoločnú európsku odpoveď. Ja mám dve otázky súvisiace s dvoma témami. Jedna je prepojená s tým, čo sa spýtal kolega predo mnou v súvislosti s Líbiou Samozrejme, nezaoberám sa e, povinnosťami súvisiacimi so zahraničnou politikou, ale pokiaľ ide o prístup e, e, k tým komunitám v obsadených oblastiach, sú tam horské komunity, ktoré naozaj volajú dramaticky po pomoci už dva mesiace a Evidentne prípad v Líbii je veľmi zaujímavý, pokiaľ ide o občianskú a vojenskú kooperáciu a nemôžeme samozrejme e, tam e, e, byť k dispozícii na mieste. Takže rozmýšľali sme nad tým, že v najhorších prípadoch by vlastne na tieto miesta sa robili, sa, sa nejak hádzali balíky s humanitárnou pomocou z, z vrchu, pretože týmto ľuďom chýba, chýbajú potraviny, voda a tak ďalej. A blíži sa leto a môžeme naozaj bezpečne plánovať, e, čo teda budeme robiť na spoločnej európskej úrovni, pretože toto je niečo veľmi dôležité pre našich občanov, aby videli solidaritu, európske, e, európsku pomoc, e, kroky v rámci našich hraníc. A je to možné vnímať. Každý rok sa to deje. Takže plánovať takéto spoločné odpovede a zabezpečiť, že Európa koná jednotne, aby občania videli tieto európske kroky. Niekedy sa deje, že eh, napríklad Grécko eh, žiadalo eh, krajiny mimo EÚ o pomoc, ako napríklad Rusko. A netýka sa to len teda takýchto kalamitných situácií, ale má to aj politické dopady. Ďakujem. Nech sa páči, pani komisárka, máte slovo. Uh, uh, K otázke pani Nielsen. Či máme uh, civilno vojenskú doktrínu spolupráce? Odpovede áno. Je to založené na troch častiach. Prvá OSN odsúhlasila usmernenia, ako vojensko-civilná spolupráca má prebiehať a my v EÚ sme viazaní týmito usmerneniami. Je tu definovaný koncept poslednej možnosti, posledného východiska alebo krajného východiska. Poskytnutie humanitárnej pomoci sa musí robiť eh, na základe civilného dohľadu a to má svoj dôvod. A síce, že musíme vyčerpať všetky ďalšie alebo iné možnosti, ako sa dostať k ľuďom, ktorí, ktoré sú neutrálne, pretože toto chráni životy humanitárnych pracovníkov. Toto je jedna z najrizikovejších profesí na svete. V minulých rokoch viac humanitárnych pracovníkov zomrelo, ako e, zomrelo v rámci mierových síl OSN a tento rok pravdepodobne bude veľmi zlý znovu. Je to ale nevyhnutné, pretože ak to neurobíme, tak um, bude to veľmi zlý príklad, ktorý využijú veľmi zlí ľudia. Videli sme to v Sudáne a v ďalších veciach, kde sa, v ďalších oblastiach, kde sa dejú hrozné veci a my sami musíme byť disciplinovaní, musíme rešpektovať tieto usmernenia, pretože inak by sme týchto ľudí poškodili. Po druhé, náš európsky konsenzus o humanitárnej pomoci musíme tento princíp rozšíriť. A po tretie, precedenci, ktoré sme stanovili v minulosti, ktoré ukazujú, ako sme aplikovali princípy mm, krajného východiska. A tieto precedenci sú veľmi užitočné pre nás všetkých, hoci situácia je odlišná, učíme sa z každého z nich. Keď som naštívila palestinské územie, alebo keď som bola v Izraeli ako, ako komisárka za humanitárnu pomoc, my sa snažíme chrániť tých najzraniteľnejších. Videla som ich e, v oblasti C, 62% na západnom brehu a okupácia Izraelu v slabo obývaných e, územiach, kde sú hlavne beduínske kmene. Tam je to najhoršie. Tam som prosila, umožnite nám mm, pomôcť, reagovať vo východnom Jeruzaleme sú to e, rodiny, starší e, muži a ženy, ktorí sú vyháňaní zo svojich domovov a v Gaze je to horšie a to uvoľnenie z júna minulého roku pomohlo. E, máme viac tovaru, ktorý sa dostáva do gazy, potraviny sa tam dostávajú už hladko, ale je to veľmi obmedzené hospodárska činnosť sa nemôže rozšíriť. E, v Gaze nepotrebujú humanitárnu pomoc v prípade, že e, bude tam umožnený prístup. Riešenie je samozrejme politické, ale to nie je mojou úlohou. Ja mám zabezpečiť to, aby naša pomoc bola dobre zacielená. A môžem povedať, že tomu tak je. Ide to na ochranu činnosti tých najzraniteľnejších, právna pomoc, e, platenie nájomného pre tých, ktorí stratili svoje domovy a tiež sú to potraviny a psychologická pomoc v Gaze. Myslím, že teraz je to na politických rokovaniach. Ja som mala pocit, že palestínčania a ich eh, vodcovia majú pocit, že v septembri musia hlasovať, e, či sa to tak stane alebo nie, budú mať teda voľby. A ja som mala pocit, že e, izraelské vedenie ešte stále spracováva udalosti v arabskom svete. Izrael má svoje vlastné bezpečnostné obavy. Navštívila som jednu z dedín, ktoré boli um, v Gaze deti sa hrajú v bunkroch, to nie je normálne. E, vonku svieti slnko a deti sú v bunkroch, to nie je normálne. Ale mne išlo o to, že je tak veľa palestínčanov, ktorí trpia a ja vlastne iba na to ich utrpenie dávam obyčajnú náplasť, takže riešenie je politické. pánovi Galerovi. Najskôr ďakujem za to, že ste uznali dobrú prácu mojich ľudí. Títo sú veľmi statoční, hlavne tých 300 ľudí, ktorí pracuje všade na svete v Jemene, na okupovaných územiach, ehm, v Sudáne, v Darfúre. Sú naozaj veľmi statoční a zaslúžia si našu podporu. Mm, vaša otázka je veľmi relevantná. Momentálne je možné poskytnúť humanitárnu pomoc veľmi rýchlo. Ja môžem rozhodnúť za 24 hodín a bohužiaľ to tak aj často musím robiť. Ale naša práca trvá 6 až 9 mesiacov, niekedy trochu dlhšie. A potom rozvojové nástroje sú také pomalé, že sa vytvorí medzera my s komisárom Piebalksom sme si vytvorili dve e, priority e, pre spolupráce, pomoc, e, rozvoj a riešenie prípadov katastrof. Ak by som to mala zhodnotiť, tak by som povedala, že nám chýba pružný nástroj, ktorý premostí tie medzery, ktorý bude orientovaný na rýchlu nápravu, rekonštrukciu, kde humanitárna stránka aj rozvoj sa dajú premostiť. V Darfúre sme boli v tábore, kde 7 rokov sme ľudí krmili, ale nedávali sme ich žiadnu nádej, pretože ja môžem e, sa zameriavať iba na záchranu života. A vzdelávanie detí nie je záchranou života. Čiže my sme zachránili ľudí, ktorí žijú, ale neskôr nemajú žiadnu perspektívu s Bobom Zelikom e, som sa o tom rozprávala, veľmi často e, on o tom hovorí a mm, nové nástroje mm, nemajú veľkú podporu. Právna kultúra tu je taká, že my ak chceme pomáhať ľuďom, musíme vytvoriť priestor a musí to byť e, priestor, ktorý je pokrytý aj financiami, pretože inak narazíme na múr ľudia sa nedostanú k tej pomoci. E, pozitívnejšie identifikovali sme prípady, kde sa pokúsime s komisárom Piebalksom konať odlišne. Máme e, značné finančné prostriedky, 60 miliónov do, na pobreže Slonoviny, 180 miliónov e, pomoc na spoluprácu. Mm, spolupracujeme už od začiatku a potom vás budeme informovať, kde sme uspeli a kde nie. A k otázke pána Kirilova. Otázka o očar. Uh, boli tam dve otázky, jedna z nich, či sa využíva e, EFOR a druhá otázka, ospravedlňujem sa, <clears throat> zrejme som sa trochu strátila v tých otázkach. Očar a EFOR najskôr momentálne je humanitárny prístup, je to ťažké, veľké obmedzenia, ale ešte stále je tu táto možnosť. Očor je sa snaží rokovať o, o humanitárnej pomoci, ktorá by umožnila poskytnutie prostriedkov humanitárnej pomoci. Uvidíme, či sa im to podarí alebo nie. Problémom je, že najskôr teda máme tu prístup a dúfame, že sa rozšíri. Musíme v tom pokračovať. Ale potom druhá otázka čo sa stane v prípade, že očer výzve eh, EUFOR vrátanie súčasného, v rámci súčasného mandátu? Čo ešte EUFOR môže urobiť, čo na to urobiť nemôže? Ako poskytne viac? Myslíme si, že kým OSN nezmení uznesenie, ktoré pravdepodobne neumožní túto prítomnosť, tak EUFOR by čelilo vážnym prekážkam. Ešte stále je dobré mať ďalšiu možnosť, pretože niektoré veci môžu spraviť, ale najlepšie je, že vytvárame tlak na ten humanitárny prístup. Od ďalšia otázka pána Kirilova. Doteraz sme nežiadali na to, aby zhadzoval letecký humanitárnu pomoc, pretože na území, ktoré kontroluje Kadáfi, nemáme predstavu, že ak niečo zhodíme, do, kto sa k tomu dostane. A je oveľa pravdepodobnejšie, že sa to dostane do rúk e, Kadáfových ľudí. Mm tu hovorím len medzi nami, <clears throat> humanitárne organizácie a OSN boli schopné dostať sa na toto územie, dostať sa k týmto ľuďom. Nehovoria o tom, pretože ide o bezpečnosť. Chcú upozorniť Kadafiho na to, čo robia. Je to obmedzené, ale ešte stále, ja to opakujem, máme určité možnosti prístupu Sorry, sorry, sorry. A samozrejme, áno, prepačte. Chcem poďakovať parlamentu, lebo bola to vaša iniciatíva vytvoriť e, e, kapacity, aby sa dalo pomáhať boj proti vlastným požiarom. Uvidíme, ako teraz sa e, tieto kroky rozvinúť naše členské štáty navýšili svoju kapacitu, ale ja musím povedať, eh, že nie je nič zlé na tom, aby sme volali eh, po pomoci Ruska, pretože v tejto oblasti Rusko má veľmi dobré vybavenie a moja návšteva v Rusku sa týkala okrem iného aj toho, aby sme s ministrom Šojgom eh, vybudovali nejaké dohody o kooperácii v tejto oblasti. Ale súhlasím, pokiaľ ide o solidaritu na domácej úrovni, ešte toho musíme veľa urobiť a ja by som chcela eh, eh, vlastne eh, vás požiadať, máme v Európe Fond Solidarity pre prípad nejakých katastrof v rámci EÚ, pokiaľ táto katastrofa presahne 0,6 HDP ale ono e, trvá veľmi dlho, kým tieto peniaze sa dostavia do cieľa. Minulý e, rok boli tu tie záplavy v Rumunsku, zmenili sa na záplavy v Moldavsku. V prípade Moldavska môžem e, až 5 milión eur pomoci uvoľniť pre 24 hodín. V Rumunsku to nie je možné. Ja si myslím, že to je absurdné. Myslím si, že Fond Solidarity by sme mali zmeniť tak, aby Ehm, toto už neplatilo, aby sme e, solidaritu mohli takisto ukázať v rámci nášho spoločenstva, ako e, pokiaľ ide o zvyšok sveta. Takže áno, e, máme ešte toho veľa pred sebou interne v Európe, ale ja by som neobmedzovala našu schopnosť reagovať na katastrofy len na tie európske prostriedky. Mali by sme sa pozerať aj naozaj do diaľky. Nový Zéland, Austrália majú zaujímavé návrhy. U nás je leto, u nich je zima a vlastne ich týmy by mohli u nás v našom lete pomáhať počas ich zimy a presne naopak. A my práve s nimi diskutujeme o, také, o takéto kooperačnej dohode. Lebo v takto nepredvídateľnom e, svete, pokiaľ ide o to, kde dôjde ku ďalšej katastrofe, na, naozaj by sme mali budovať e, kooperáciu na globálnej úrovni a to patrí k tým výzvam, ktoré pred nami stoja. Ďakujem. Ďakujem a slovo má teraz eh, predseda Danžan, aby uzavrel diskusiu. Merci. Ďakujem pani komisárka za diskusiu, za veľmi jasné vyjadrenia. Myslím, že všetci ocenili eh, vašu prezentáciu a vaše odpovede, ktoré boli veľmi presné, veľmi dobre rozpracované. Veľmi dobre ste pripomenuli humanitárne a bezpečnostné akcie v reakcii na e, katastrofy, netreba to spolitizovať, ale v mene EÚ ide o veľmi silné politické akty voči našim občanom. Ako pripomenuli e, poslanci pán Salafranka Kirov, treba si uvedomiť, že je to epocha momentálne, ktorá ekonomicky, finančne je náročná aj pre Európu, aby preukázala svoju plnú solidaritu a tie oblasti, za ktoré zodpovedáte a veľmi jasná reakcia aj našim občanom naznačuje, že je tu tá solidarita, že je to efektívne, máte zásadnú úlohu a energia a odhodlanie, ktoré ste tu dnes preukázali, sa nám páčia. Chceme rovnako s rovnakým elánom, e, pracovať aj s kolegami. Mm, podobne sme to videli v prípade libyskej krízy, takže blahoželáme vám k vašej práci a tešíme sa na stretnutie, čo skoro ďakujem. Grazie. Grazie. Ďakujem a dovidenia. prima di passare al punto 12. Kolegovia, predtým ešte než prejdeme k bodu 12, budeme sa e, zaoberať e, e, výsledkami návštevy delegácie, ktorá navštívila Albánsko od 6. do 9. mája. Predsedom bol pán Kukan. Ja by som chcel eh, pozdraviť eh, tej delegácii, ja by som chcel pozdraviť tú delegáciu, ktorá bude eh, sa zúčastňovať našej diskusie. Ide o účastníkov spolupráce medzi parlamentami, medzi Európskym parlamentom a teda vašimi parlamentami. Som veľmi rád, že máte záujem o dianie v Európskom parlamente a ja dúfam, že vás bude zaujímať naša diskusia. Teraz by sme prešli k informáciám o e, ceste ad hoc e, delegácie do Albánska pri príležitosti komunálnych volieb v tejto krajine. S obavami sme sledovali vývoj situácie v tejto krajine a e, stupňovanie politického napätia. V Tyrane sa konali verejné protesty a tak komisár File a pán predseda komisie Barozo presunuli na neskôr svoju plánovanú cestu do tohto regiónu. Pán poslanec Kukan, vy ste veľmi zručne s vysokou mierou diplomácie viedli návštevu našej delegácie do Albánska, takže teraz s napätím si chceme vypočuť to, s čím ste sa tam stretli. Nech sa páči, máte slovo. Uh, thank... Ďakujem pekne, pán predseda. Prvom rade by som chcel poďakovať mojim kolegom z rôznych politických skupín za to, že uh, nadobudli záujem o tieto uh, voľby a chceli podporiť túto našu zahraničnú cestu. Európsky parlament sa rozhodol vyslať ad hoc delegáciu do Albánska na to, aby pozorovala miestne voľby, ktoré sa konali 8. mája 2011. E, povaha ad hoc delegácie znamenala, že delegácia mala malú e, veľkosť a mala aj odlišné postavenie, odlišné od tých e, obvyklých pozorovateľských, oficiálnych pozorovateľských volebných misií. Delegácii som predsedal ja a ešte sa skladala z ďalších troch členov Juta Steinruck, kolega Sarkos z Grécka a Tremopulos, e, takisto z Grécka. A cieľom e, delegácie bolo e, stretnúť sa s kľúčovými partnermi politických strán, zastupcami občianskej spoločnosti a medzinárodných organizácií pred voľbami, navštíviť policajné stanice pred týmito voľbami, ale nechceli sme hodnotiť samotný volebný proces. A a takto sa vyjadril už aj predseda Európskeho parlamentu Buzek vo svojom e, liste. E, v Albánsku sa stretli s mnohými e, partnermi pred voľbami vrátane vedúcich politických strán a inými zástupcami diplomatického spoločenstva, médií a občianskej spoločnosti. Počas diskusí sme sa dozvedeli o politickom napätí a polarizácie politickej kampane. E, opozícia, e, zložená teraz socialistov, hovorila, že e, naozaj tlak rástol na opozičné sily pred voľbami my sme eh, v týrania aj v ostatných častiach Albánska navštívili potom eh, volebné eh, miestnosti a na základe toho, čo sme tam uvideli, môžem povedať, že vo všeobecnosti volebný proces prebiehal v poriadku a organizovanie a umiernenie. To privítali všetci členovia delegácie, keďže situácia, politická situácia v krajine bola veľmi polarizovaná a kampaň bola veľmi politizovaná. Viacero otázok súvisiacich teda aj s volebným procesom sme si teda všimli a bolo by dobré ich spomenúť Viackrát sme si všimli eh, eh, rodinkárske hlasovanie, takisto neskôr sa otvárali volebné miestnosti a, alebo inokedy sa zatvárali, než sa mali. A ďalej eh, bolo centralizované sčítavanie, čo bolo spochybňované v niektorých spoločenstvách, ktoré sme navštívili, čo viedlo aj k trošku dlhšej dobe sčítania. V hlavnom meste Týrane e, sčítavanie trvalo veľmi dlho až 14. mája boli k dispozícii e, výsledky Eddie Rama eh, bol indikovaný ako eh, výherca, vý, vý, výherca volieb, eh, teda patril skupine socialistov. Ale inak musíme povedať, že voľby prebiehali organizovane a v umiernenej atmosfére. A OSE, ODIR, misia Ehm, sa tiež vyjadrila k volebnému procesu a prinies, privies, ehm, návrhy na ehm, ďalšie zlepšenie volebného procesu. Celkovo by som hodnotil našu cestu ako pozitívnu a myslím si, že prítomnosť medzinárodného spoločenstva a Eh, jeho, jeho pozorovateľov je eh, vždy užitočná a zásadne dôležitá. Takže splnili sme náš mandát, eh, pán predseda, ale z dôvodov vývoja v krajine po volebnom dni myslím, že by som sa nemal zastaviť tu a mal by som vám ešte poskytnúť aj aktualizovaný pohľad na situáciu v Albánsku ešte stále sa zhoršuje situácia v krajine, ďalší e, vývoj e, e, teda súvisel s tým, čo sa vyhlásili výsledky 14. mája. Druzin Baša, starosta Tyrany a predseda Aliancie občanov žiadali o znovu sčítanie hlasov za Tyranu. Hovorili že niektoré e, hlasy e, za určitých kandidátov boli vyhlásené za e, neplatné, pretože boli hodené do nesprávnych boxov. A príslušné rozhodnutie o opätovnom čítaní nebolo nekontroverzné politická situácia v tomto dôsledku eh, bola čoraz napätejšou až eh, teda eh, po oznámení o znovu ščítavaní začala opozícia organizovať protestné demonstrácie. Delegácia EÚ a Ďakuje aj e, e, zástupcovi OSE, aj e, vyslancovi USA, ktorí sa neúnavne aj teraz stretávajú s lídrami oboch politických skupín a žiadajú jeho umiernenosť. 23. v pondelok boli vyhlásené znovu účtené výsledky hlasovania za Týranu. Luzin Pašar e, tým e, vyhral o 81 hlasov. Od pondelka všetky strany majú právo ehm, podať svoje stiažnosti. Konečné rozhodnutie bude na volebnej e, komisii odvolacieho súdu v Tyrane a toto rozhodnutie bude konečné. To znamená, že volebný proces ešte stále nie je ukončený. Pán predseda, Eh, ešte pár poznámok. Eh, chcel by som vyjadriť eh, môj osobný názor. Všetci vieme, že situácia v Albánsku veľmi dlho trpí na politickú nedôveru a vysokú polarizáciu politiky a spoločnosti vysoká účasť Albáncov na týchto voľbách ukazuje, že ľudia že ich zaujíma osud ich krajiny a jej budúcnosť. Ehm, preto e, tieto, tieto voľby mali e, ukázať politickú, ehm, preukázať e, politickú zrelosť albánskych politikov a súlad s vysokými medzinárodnými štandardami. Na nešťastie môj dojem je, že zhoršovanie e, situácie v súvislosti s voľbami ukazuje ešte raz na to, že v albanskej politike pretrvávajú e, e, dlhodobé problémy a problémy sú tu aj s demokratickým procesom v tejto krajine. Svedčí to o neschopnosti viesť politický dialog, hľadať konsenzuálne riešenia a dohodnúť sa na kľúčových demokratických princípoch. Obávam sa, že voľby by Albánsku nepomohli prekonať e, túto aktuálnu zložitú situáciu. Viem, že to znie posimisticky. Samozrejme, najhorší scenár by bol, ak by sa predlžovala e, e, táto bezvýchodisková situácia. Viem, že je to trošku pesimistické, ale by som bol najšťastnejším človekom na svete, keby vývoj ukázal, že sa mýlim pretože Albánsku a jeho občanom prajem všetko dobré. E, pracov, e, e, legisla, právna časť celej tejto celého tohto volebného sporu určite nadnáša určité otázky, ale to by sme mali už ponechať expertom a príslušným organizáciám. Ale politická stabilita alebo nestabilita krajiny bude v rukách politických strán a ich lídrov. V tejto situácii my, Európsky parlament, môžeme pomôcť iba ak budeme hovoriť jedným hlasom a tento hlas bude koordinovaný s Európskou komisiou a Európskou radou. A mali by sme mať na pamäti záujmy krajiny aj e, jej občanov, pretože som presvedčený, že Albánci si zaslúžia niečo veľa lepšie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Dvaja tieňoví spravodajcovia signalizujú, že sa hlásia o slovo Michal Tremopoulos a pán Huntis. Takže Michal Tremopoulos, nech sa páči. Kazulidis si aggiunge, ok. Ešte Kazulidis. A Michal Tremopoulos. Slovo má teda Michal Tremopoulos. A Huntis nasleduje. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Imun... Ďakujem, pán predseda. Ja som bol jeden z pozorovateľov, ktorí sa zúčastnili tejto cesty, ktorú organizoval Európsky parlament. Pozorovali sme miestne voľby a mal som možnosť porovnať situáciu s predchádzajúcimi situáciami, pretože od roku 1990 som bol viackrát v Albánsku a bol som tam aj v roku 93, keď boli voľby. Chcel by som dodať k tomu, čo povedal náš e, predseda pán Kukan. Mám tu špecifické doplňujúce informácie, pretože boli sme spolu, keď sme išli do tých volebných miestností, ale môj záver je, E, taký, že v Albánsku e, musia prijať ďalšie kroky, aby prekonali tie rozdelenia z minulosti. Potom je tu otázka toho, že rodiny, klany e, prevládajú a treba vynaložiť veľké úsilie na to, aby sa to prekonalo a aby sme prešli k skutočne občianskej spoločnosti. E, chcel by som niečo dodať na základe svojich skúseností, na základe toho, čo sme videli v teréne spolu s pánom Kokanom a ďalším členmi delegácie. Boli tam plagáty, ktoré vyzývali občanov, aby sa vyhli takému rodinnému hlasovaniu. Čo sa vám môže zdať je zvláštne, ak ste občanom iného členského štátu EÚ, ale v praxi čo sme videli, bolo bol špecifický prípad a bolo nám povedané, že v minulosti sa to stávalo ešte viac. Napríklad otec, e, šéf rodiny, hlava rodiny, ide s tromi občianskými do volebnej miestnosti a hlasuje za celú rodinu. Volebné okrsky boli zmiešané aj tie volebné miestnosti. A to znamená, že ľudia vlastne mohli hlasovať vedľa seba a zároveň, takže dvaja manželia mohli hlasovať naraz a mohli si povedať, že ako budú hlasovať. A to isté v prípade syna, céry. Takže keďže tie um, hlasovacie uh, kabiny boli veľmi blízko seba, tak sa ľudia mohli ovplyvňovať. A takisto mobilné telefóny, tie sa nemali e, používať, boli zakazané v týchto hlasovacích miestnostiach, ale videli sme, že ľudia používali e, mobily buď aby sa rozprávali, alebo aby si sfotili hlasovací lístok. A keď si sfotili ten hlasovací lístok mobilným telefónom, vlastne vš- bol len jeden hlasovací lístok, všetky strany boli na jednom zozname a voliči musia, museli urobiť krížik po, pri tej strane, za ktorú chceli hlasovať. Takže keď si tam ten krížik dali, na hlasovací lístok, tak si to odfotili a potom to ukázali napríklad úradníkovi v tej hlasovacej miestnosti alebo zamestnávateľovi, aby mohli preukázať, za koho hlasovali. Takisto e, nám povedali a videli sme to, že ľudia mali atrament na prstoch. E, to bol nezmazateľný atrament a to znamenalo, že keď už mali m, tento znak, tak už nemohli hlasovať v nejakej inej volebnej miestnosti. Tak nám to aspoň povedali. A keď sme išli na tú prvú, do tej prvej hlasovacej miestnosti, volebnej miestnosti, tak sme videli ľudí, ktorí odchádzali bez toho, že by mali takto označený prst atramentom. A, uh, E, tak sme sa opýtali, že čo sa deje a tam nám povedali, že no nie možno vidieť ten atrament, atrament je neviditeľný, ale v praxi to vlastne vyzeralo tak, že zabudli označiť e, osobu týmto atramentom. No a do ďalšej volebnej miestnosti, keď sme išli, tak som poprosil o to, aby označili môj prst atramentom. Ja som teda mal takto označený prst a do desiatich minút som to svojimi slinami dokázal zmazať. Bolo to veľmi jednoduché. Čiže keby som naozaj chcel, e, tak som mohol ísť hlasovať znovu. A pán Kukan tiež mal ten atrament, ale on sa nesnažil si to zmazať a vraj mu ten atrament nám ostal celý deň. A e, mám fotografie, ktoré vám môžem ukázať. Aby som teda ilustroval túto skúsenosť, aby ste pochopili aj iné problémy. Politické síly, politické strany si navzájom neveria každý jednotlivec môže napadnúť tieto výsledky, môžu to napadnúť politické strany a potom ich podporia aj ďalší, keď teda napadnú tieto výsledky. Ten postup je veľmi komplikovaný, nikdy som nevidel nič takto komplikované nikde v žiadnom členskom štáte EÚ a hovoria, že tá, ten postup je tak komplexný aby sa zabezpečila transparentnosť výsledkov, ale ja si nemyslím, že to je problém. Myslím, že problém je v politickej kultúre v Albánsku a preto dúfam, že v blízkej budúcnosti e, budú prijaté kroky, aby táto krajina e, mala skutočne európske hliadky do budúcnosti. Ďakujem. Nel 93 c'ero 93. som tam bola ja a možno sme boli obidvaja dosť mladší, ale spomínam si na to, ako sme pozorovali voľby v Albánsku a teraz eh, kolega Chuntik za GUE, ktorý je spravodajcom pre Albánsko. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, ja by som chcel poďakovať pánovi Kukanovi a pánovi Tremopolisovi, ako aj ďalším kolegom, ktorí eh, reprezentovali Európsky parlament, ktorí pozorovali nedávne voľby v Albánsku. Dali nám pohľad na to, čo videli aj oni a ja myslím, že môžeme vyvodiť z toho dva závery. Poprvé, systém je dobrý. Hovorili sme o pozorovacej misii EÚ do tretich krajín. Teda idú tam, aby e, zistili, či ten proces je objektívny. Ale ako sme videli, takéto systémy volebnej pozorovacej misie majú svoje obmedzenia. Pán Kukan, pán Termopolos a traje ďalší kolegovia nezískali celkový prehľad o tomto probléme. Mm, bolo dobré, že tam boli bolo to dobré pre našu prestíž, ale sú tam určité obmedzenia v celom tomto procese. A potom sme tu počuli popis porušení volebného zákona v Albánsku. To je jeden z aspektov problému. Ale ako sme videli potom, bolo tam aj riziko v iných častiach toho volebného procesu. A aby sme sa dopracovali k tomu konečnému výsledku, teda spolahlivému volebnému výsledku. No samozrejme, že je to na albánskych politických orgánoch, ale ja by som odporúčila, aby sa zjednodušil tento volebný proces, pretože ak sa bude vždy opakovať e, pri voľbách tento komplikovaný proces, tak asi si viete predstaviť, že nebudú sa vedieť zbaviť tohto napätia, najmä vzhľadom na to, že vždy sú napadnuté tieto volebné výsledky a myslím si tiež, že treba veľa urobiť na demokratizácii politického života v Albánsku. Čiže ten politický život musí byť demokratickejší. Ak sa nezdemokratizuje, tak bude pre nás veľmi ťažké predstaviť si budúce členstvo Albánska v EÚ. Ja si, pán predseda, myslím, že musíme počkať na konečné volebné výsledky a navrhujem, aby Európsky parlament a ďalšie inštitúcie EÚ e, zatiaľ nechali otvorenú tú pozvanku na vstup do EÚ, čiže Albánsko by malo mať nejakú tú perspektívu, ale treba urobiť veľký pokrok. Nie je to jednoduché, ale myslím, že Možno by sme mali tým dvom hlavným politickým stranám povedať, že musia vynaložiť úsilie, musia sa rešpektovať, je potrebný politický dialog, aby sa Albánsko oslobodilo z tejto politickej situácie. Bohužiaľ, miestne voľby nezmiernili politickú krízu. Naopak, pravdepodobne ešte priliali e, olej do ohňa, ako povedal pán Kukan. A ako vieme, budúcnosť nie je rúžová, tiež možno sa tam už schyluje k ekonomickej kríze. Um, Albánsko platí za dôsledky krízy v susedných krajinách, teda v Grécku, v Taliansku. A to by mohlo spôsobiť politické a ekonomické krízy a dôsledky by mohli byť explozívne. A preto snaha o nejaké politické riešenie, aby sa znížilo napätie, je veľmi dôležitá, čiže musíme Albánsko k tomu vyzývať a samozrejme musíme im v tom maximálne pomôcť a to by bolo najlepšie, čo by sme mohli urobiť, aby sme im pomohli. Grazie, la parola al collega Bostinaru. Kolega First, I would like... Kolegovia, v prvom rade chcem všetkým poďakovať za podporu a solidaritu, eh, ktorú ste mi preukázali, keď ma napadol eh, albánsky eh, poslanec posla- pani Topali. E, dostal som list od e, prezidenta e, parlamentu pána Buzeka, ktorý mi vyjadruje teda solidaritu, že skutočne išlo o neakceptovateľné správanie. Prestíž Európskeho parlamentu je dôležitejšia než menej dôležité témy. Takže pozrieme sa na vývoj v Albánsku. Vážení kolegovia, v prvom rade chcem citovať. E, predbežnú správu, ktorú vydalo OECD, ale nie jednu vetu. 18. mája po hlasovaní o zásadnom rozhodnutí 4 e, ku 3, hoci nebolo prijaté žiadne záverečné rozhodnutie, sa začalo otvárať 60 volebných urien identifikovaných v žiadosti a začali e, prepočítavať hlasy. Právny dôvod otvorenia úrien bol nejasný, nejasný OBSE. Poznáte vyhlásenie pani Ešten a komisára Füleho. Oni nejak tú vetu zopakovali, avšak treba poznamenať aj to, že právna správnosť rozhodnutia CSC spočítať nejaké strátené hlasy spôsobuje veľké obavy a je tam tiež uvedené, že experti EÚ očakávajú, že tieto e, odvolacie procesy budú transparentné, férové, nezávislé a plne sa dodržia existujúce legislatívne predpisy. Teraz by som vás všetkých chcel vyzvať, aby ste si spomenuli, že naposledy, keď e, socialisti žiadali otvorenie týchto Uh, Urien, tak pán Beriša povedal, že je to neakceptovateľné, že je to proti ústave a my sme to akceptovali. Nech žije ústava. Musíme akceptovať ústavu ako základnú legislatívu v akejkoľvek demokratickej krajine. A teraz zdá sa, že už to tak nie je. Tretia vec uh, je fakt, že vláda rozhodla, že otvorí nie všetky úrny v Týráne, ale len niektoré. Len niektoré, kde teda bolo kde boli tvrdenia, že by mohla tá jedna strana e, zvíťaziť. A tiež vás vyzývam, aby ste zobrali do úvahy, že konanie je úplne bezprecedentné. Prečo? V jednej volebnej miestnosti našli viac než 200 Eh, hlasovacích lístkov oproti počtu voličov. Aký to bol zázrak v Tyrane? A potom do toho istého, do tej istej urny vložili hlasovacie lístky, ktoré mali byť v, vo voľbe primátora, mestského zastupiteľstva a nejakých okres, okrskových volieb. Ale všetko to bolo v jednej urne a nie je žiadny právny dôvod na toto. A napokon ešte e, vás vyzývam, aby ste zobrali do úvahy a naozaj veľmi vítam veľmi múdru pripomienku pána Kúkana, že jediná vec, ktorú môžeme teraz urobiť, aby sme sa vyhli nejakej veľkej kríze, a budem citovať albánskeho politika, Albánsko možno stojí pred občianskou vojnou a jediná vec, ktorú teraz môžeme v tomto dramatickom momente urobiť, je, že budeme hovoriť jedným hlasom z, za Európsku komisiu. Požiadame o to, aby akékoľvek rozhodnutie plne rešpektovať všetky existujúce právne ustanovenia, ale nič iné, len právne ustanovenia ústavu. Inak budeme podporovať len jednu stranu a tým by sme mohli tú druhú stranu e, kvázi motivovať e, k tomu, že by zašli ešte ďalej, že by to celé eskalovalo, mohlo by dojsť k občianskej vojne. E, ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za solidaritu. Mnohí z vás ste mi ju vyjadrili, priamo ste no, odovzdali odkaz aj predsedovi Buzekovi. Ďakujem. You, Mr. Kasulides, you have the floor. Ďakujem, pán Kasulides. Yes, thank you, chairman. It is obvious that... Ďakujem, pán predseda. Je jasné, že v Albánsku je veľká polarizácia a tiež to, že dve najväčšie strany sú si veľmi blízke a teda mm, každý hlas sa ráta. Namiesto reči o zodpovednosti oboch strán si kladiem otázku, či tu nie je aj nejaká zodpovednosť e, na poradcoch e, ohľadom toho, ako sa tieto voľby uskutočňujú, pretože e, ten diabol je v detailoch. Ako to, že tam nebolo žiadne poradenstvo a že ohľadom toho, že spôsob týchto volieb mal byť iný, ohľadom e, Mestskej rady a ohľadom e, starostov. Ako to, že sa umožnilo to, že viac ako jedný Viac ako jeden lístok od jedného voliča sa dostal do volebných úrien. Eh, jedine tak sme sa mohli vyhnúť chybe, keby sme tomu zabránili. A teda to je veľmi dôležité pre tento parlament. Myslím, že by nemalo žiadny význam, ak by sme sa teraz stali sudcami, e, odsudili jednu či druhú stranu. Ak to urobíme, tak jednoducho ešte prilejeme olej do ohňa a to albánskym ľuďom nepomôže ani v budúcnosti tejto krajiny. Argumenty, prečo tentokrát e, to bolo tak a inýkrát, e, ako sa otvárali E, volebné urny. To nechajme na justičné orgány a dúfam, že aspoň ten funguje. Tento justičný systém funguje v Albánsku, pretože inak na čo hovoriť o, o kandidatúre do Európskej únie. Ďakujem. Grazie. Tannok. Ďakujem, kolega Tanok. Ďakujem, pán predseda. Po všetkých komentároch by som chcel zdôrazniť pozíciu našej skupiny ECR že Európsky parlament by e, nemal pozorovať miestne voľby. Rešpektujem pána Kúkana, bolo to rozhodnutie Bíra, ale myslím si, že to bolo nesprávne rozhodnutie a kladiem si otázku, čo komisia dosiahla. Myslím si, že e, miestne voľby by mali byť pozorované výborom regiónu alebo radou Európy. Nemali by, my by sme sa mali sústrediť na národné voľby toto je veľmi nebezpečný precedens, pretože e, miestne voľby prebiehajú všade vo svete a my nie sme predstaviteľmi alebo niekým, kto má kontrolovať e, tieto orgány. Reforma volebného systému, zlepšilo sa to, dosiahli sme zmierenie e, medzi polarizovanými stranami, odpoveď je nie. Či Albánci boli nejakým spôsobom zlepšilo sa ich pozícia ako kandidátskej krajiny? Myslím si, že nie. Ehm, Macedónsko, ktoré som naštívil nedávno. A oni si kladú otázku, prečo eh, parlamentné voľby v Macedónsku sa nepozorujú zo strany parlamentu a posielame delegácie na pozorovanie miestnych volieb v Albánsku. Ďakujem. Na záver kolega Komucakos. Pekne, pán predseda. Aj ja som bol členom skupiny, ktorá navštívila Albánsko. 9. mája sme z Albánska odišli. Volebné miestnosti boli už zatvorené, vlastne boli zatvorené už deň predtým. 15 dní potom máme iba vágnu predstavu o výsledkoch a zdá sa, že tieto výsledky sú konečné. Ale trvalo to dva týždne, kým sa sčítali hlasy a to si myslím ako také jasne ukazuje úroveň zrelosti volebného procesu v Albánsku. Nemyslím si, že je ešte nejaká potreba hovoriť o detailoch, ako povedal pán Kasulides. Bez ohľadu na to, ako hodnotíme jednotlivé aspekty volebného procesu, len jeden politický záver je možný. Albánsko už e, nie je demokraciou, pretože to bolo demokraciou asi 10 rokov a nemôžeme ignorovať tento časový faktor, keď e, robíme našu analýzu. Je jasné, že Spôsob, akým funguje demokracia, nie je hladký, nie je správny. Ak to porovnáme s našimi benchmarkami a normami, jednoducho to nie je dobré. Môžeme na to len upozorniť. Musíme pozorne sledovať, ako sa bude vyvíjať politická situácia v tejto krajine. Je tam veľké napätie, veľké rozdiely a toto musíme mať na zreteli. Vo vzťahu k tomu, čo povedal pán Tanok, či, by sme, či sme mali tam ísť alebo nie, je nepochybné, že e, naša prítomnosť mala zmysel, aby sme videli, ako sa situácia v Albánsku vyvíja, pretože, ako viete, Albánsko sa snaží o začatie rokovaní o vstupe do EÚ. A myslím si, že Európsky parlament urobil správne rozhodnutie, keď sa rozhodol poslať pozorovateľov do oblasti Kemara. Tam bolo v minulosti veľké napätie, ktoré viedlo dokonca k, k umrtiam a teda dúfajme, že v týchto voľbách sa takéto niečo mm, nestalo, že tu nebolo takéto veľké napätie a že tu nebolo e, toľko sťažností ohľadom priebehu volebného procesu. A chcem na záver povedať niečo veľmi dôležité pre Albánsko. Keď ľudia volia e, v miestnych voľbiach, nechápu prečo sa volebné listky musia e, zozberať do nejakého centrálneho miestu. Veľmi sú tým rozhorčení. A odpoveď, ktorú dostávajú, je tá zo strany orgánov, že radšej chcú kontrolovať situáciu centrálne, pretože ak sa budú hlasy sčítavať lokálne, je ťažké skontrolovať, či boli nejaké problémy. A táto skutočnosť e, by mala byť pre nás jasným signálom veľkého rizika. Kolega Kukan. Dobre, na záver sa vyjadri kolega Kukan, nech sa páči. Much, Ďakujem pekne, pán predseda, len niekoľko viet. Ďakujem kolegom, ktorí sa zúčastnili na tejto krátkej diskusii. Cením si kolegov, ktorí boli tiež súčasťou e, tejto misie za informácie, ktoré poskytli pán Kasolides. My by sme nemali byť e, sudcami a expertami na e, voľby v Albánsku, s tým súhlasím. A existujú inštitúcie, ktoré to môžu urobiť oveľa lepšie a kvalifikovanejšie. Opakujem, čo som povedal, že No to je ďalšia vec, kde podporujem pána Kasurdesa. Ak e, sa zúčastníme tejto debaty na túto tému, nebude to dobré, um, práve naopak prehlbiť to kontroverziu. Musíme hovoriť e, jednotne a jedným hlasom. Je nepochybné, že vláda urobila dobrú prácu. Stretol som sa s ministrom vnútra, na, keď sa pripravovali voľby a ako som povedal, nemali sme zlý pocit ohľadom e, volebného dňa, ale to nie je koniec. Potom sta- začal e, proces sčítavania a potom akceptovanie výsledkov a tu podľa mňa budeme v tej istej situácii ako v júni 2009 v prípade parlamentných volieb. A preto hovorím, že sa to musí brať vážne. Krajina tým utrpela v poslednej správe o pokroku. Nedostala krajina kandidátsky štatút a ak táto kríza sa bude ďalej predlžovať, bude to zlé pre Albánsko a pre jeho obyvateľov. O to by sme si mali uvedomiť e, možno najviac. Pokiaľ ide o, o poznámky pána Tenoka, rozhodnutie poslať delegáciu do Albánska. Tomu predchádzala diskusia, nebola tu, nebol tu jednohlasný názor. A to isté platilo aj ohľadom nevyslania e, misie, e, pozorovacej misie e, na, do parlament, pre parlamentné voľby v Macedónsku. Čiže či sa budeme držať pravidiel, ktoré existujú teraz, alebo zvážime nejaké výnimky vzhľadom na politickú situáciu. Táto diskusia ešte nie je ukončená. Ďakujem. Grazie, kolegy. Ďakujem, kolegovia. Nasledujúcim bodom je, e, sú otázky a odpovede e, e, pre zahraničnú službu. Kolega Kaminsky však nie je momentálne prítomný, takže počkáme na neho 10 minút. Zatiaľ teda prerušujem na 10 minút prácu nášho výboru. Eko.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 Takže e, máme e, teraz e, priestor na otázky a odpovede pre zahraničnú službu. Máme tu kolegu Kaminského. Budeme diskutovať teraz o Andrewovi Pozbutovi, ktorý bol zatknutý v Bielorusku. Nedostali sme vyjadrenie do šiestich týždňov e, v tejto súvislosti a preto pán e, Kaminsky by chcel aj tento bod dať na e, program v súvislosti s otázkami a odpovediami zahraničnej služby. Túto zastupuje pán Makies. Nech sa páči, pán Kaminsky má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Päťdesiat dní uplynulo od kedy pán Potovud bol 11. februára zatknutý a odsúdený na 15 eh, dní vo väzení, za to, že sa 19. decembra v Minsku zúčastnil na demonstrácii. Súd rozhodol, že bol aktívnym účastníkom tejto demonstrácie, aj keď on tvrdí, že vykonával svoju žurnalistickú prácu a toto e, podporila e, poľská e, komunita, alebo je jej aktívnym členom v Bielorusku. A bolo povedané, že bieloruské orgány sa budú snažiť predlžiť toto odsudenie, čo je potvrdené už tým, že po 50 dňoch je ešte stále vo vezení. A preto otázka, ktorú by som chcel položiť komisii, je, či e, vysoká zástupkynia vie o tejto skutočnosti a aké kroky chce prijať. E, takto pôvodne znela moja otázka. Ďakujem. E, nech sa páči, pán Makisen, e, zareagujte na túto otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi v mene zahraničnej služby povedať, že pokiaľ vieme, toto je prvýkrát, čo sa vyjadrujeme na poli AFETu a je to po, po prvýkrát po e, určitých e, dokonca až rokoch. Nedohodli sme sa ešte na modalitách e, tejto hodiny, tohto priestoru na otázky a odpovede na výbore pre zahraničné otázky. Ja dúfam, že sa tak čoskoro udeje, avšak zahraničná služba je pripravená poskytnúť odpoveď eh, pánovi poslancovi Kaminskému. Ja by som eh, však chcel eh, predsa len sa vyjadriť k postupom. V júni minulého roka parlament zmenil svoje postupy tak, aby umožnil poslancom klásť otázky priamo vysokej zástupkyni, keďže je, to sa hovorí spomína sa teda v postupoch, bolo to e, vítané aj v súvislosti s novými inštitucionálnymi úpravami po Lisabone. Avšak musíme povedať, že nerozumieme, prečo písomné parlamentné otázky naďalej e, e, sú smerované komisii a rade. Pán Kaminsky túto svoju otázku tiež formuloval ráde a preto my ako zahraničná služba sme museli ísť na radu, aby sme zistili, o čo išlo. A odpoveď, ktorú sme dostali od rady, na ktorú bola, ktorá bola teda adresátom tejto otázky, bolo, že všetky odpovede na otázky, ktoré formálne boli položené ráde, aj keď e, išlo iba o procedurálny postup, musí e, schváliť, prijať e, rada na úrovni ministrov. A pokiaľ ide o, je, je tu teda rozdiel od otázok pre komisie, tieto nemôžu byť priamo postupené vysokej zástupkyni, nemôžu byť zodpovedané v jej mene, keďže jej prerogatívy sú inakšie odlišné než tie predsedu rady. A stále ešte citujem eh, odpoveď rady. Tento proces si vyžaduje určitý čas, čo vysvetľuje, prečo ste nedostali eh, včasnejšiu odpoveď na vašu otázku. Takže v budúcnosti, keď budete smerovať vaše otázky priamo vysokej zástupkyni, zabezpečíte tým, že eh, dostanete rýchlejšiu odpoveď. Takže toľko citát odpovede rady. Napokon poslanec dostal 28. apríla tohto roku odpoveď od rady, kde sa hovorí, že keďže toto je otázka pre vysokú zástupkyňu zahraničnej služby, rada prosí e, pána e, poslanca, aby priamo e, v súlade s dohodnutými parlamentnými postupmi túto otázku priamo adresovali jej. My sme vlastne sa spojili s relevantnými službami parlamentu, aby sme zistili, či je možné, aby poslanci priamo kladli otázky vysokej zástupkyne a informácia, ktorú sme dostali, to e, e, e, potvrdzuje, že ešte nie je možné, aby členovia tohto parlamentu priamo kladli otázky vysokej zástupkyni. Práca v tejto oblasti prebieha. Ja som dostal návrh toho formulára k dispozícii, ktorý v budúcnosti budú môcť vyplňať e, poslanci, e, keď budú klásť otázky nielen komisii, e, rade, ale aj napríklad vysokej zástupkyni. Ale Ehm, toto rozhodnutie ešte nie je eh, eh, funkčné, nie je vykonateľné, takže zatiaľ ešte nemôžete sa priamo obrácať eh, s otázkami na vysokú zástupkyňu. Ehm, ja dúfam, že ehm, teda ale v blízkej budúcnosti už táto situácia, ktorú tu máme, už k nej nebude môcť dochádzať. Chcel som teda vysvetliť aj tieto procedurálne otázky. Eh, je mi ľúto, že tak veľa času som eh, strávil nimi, ale je dôležité, aby poslanec Kaminsky aj pochopil, o čo eh, tu išlo. No a teraz k tej faktickej odpovedi. Keď sme zistili, o čo tu ide, aký je problém, zaoberali sme sa touto otázkou. Vysoká zástupkynia teraz zodpovedala na otázku pána Kaminského. Odpoveď sme listom zaslali pánovi Kaminskému včera pán John Popovský, zástupca tajomníka, vlastne toto podpísal. Ja som už komunikoval s pánom Kaminským, ten dostal našu odpoveď dispozícii včera. Ak by vás však zaujímala, tak môžem tie hlavné politikajúce sa Bieloruska zodpovedať. Ide o aktualizovanú odpoveď, eh, tak ako eh, stav veci poznáme ešte eh, spred pár dní. Ak chcete, môžem tento list prečítať, alebo môžem dať jeho kópiu k dispozícii pánu Kaminskému. Kolega Kaminský, ako si želáte, aby prebehla odpoveď? Téma, o ktorej diskutujeme, hovoríme o Bielorusku, je taká dôležitá, že podľa mňa bude dôležité vypočuť si pre záznam, čo e, zástupcovia e, služby pre vonkajšiu činnosť môžu povedať ohľadom e, tejto veci. Ešte to máme stále tohto zatknutého človeka, takže ja by som vyzval našich kolegov z vonkajšej služby, keby mohli nám prečítať tento list. Pán Kaminsky, to je vaša vôľa? Áno, práve som vyjadril to, čo by som chcel. Súhlasím. Hovoríme to isté. V poriadku. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, urobíme to, čo nás, o čo nás žiadate. A teraz prečítam odpovede vysokej eh, predstaviteľky podpredsedničky komisie pani Ashton, tak ako to bolo dovzdané pánovi Kaminskému. Vysoká predstaviteľa ďakuje mm, za objasnenie represií. Eh, smerom k občianským spoločnostiam po 19. decembri, po prezidentských voľbách v Bielorusku a je rada, že môže poskytnúť posledné informácie o prípade pána Andreja Boskobuča, ktorý je korespondentom polského denníka a takisto neregistrovanej únie bieloruských eh, Poliakov. 12. januára Mm, Bieloruská bezpečnostná služba zadržala tohto človeka v Gorodne. Ospravedlňujem sa, ak to nevyslovujem správne. A e, na nasledujúci deň bol na Minskom súde, bol odsudený k pokute 1,75 milióna bieloruských rubľov, asi 450 eur a potom bol prepustený podľa eh, nezávislej eh, stránky eh, vyšetrovateľov mm, vyšetrovateľ protestovali proti tomuto rozsudku, ktorý bol mierny. Potom v polovici februára okresný súd v Minsku mm, poslal pána Voskoviča na dva týždne do vezenia za účasť na protestoch ktoré nasledovali po prezidentských voľbách 19. decembra. Pán Poskobuč e, informoval o tomto proteste polský denník a podľa našich informácií pán Boskobuč 10. marca e, dostal varovanie od e, prokurátora za to, že údajne pracoval bez akreditácie pre tento polský denník. Varovanie hovorí, že akreditácia ministrom zahraničnej veci Bieloruska sa skončila 24. februára 2009 a nebola predlžená a zatiaľ čo jeho články naďalej boli zverejňované na webovej stránke tohto polského denníka. Pán Bosko Buč bol zadržaný 6. apríla v, za e, porušenie e, podmienečného prepustenia a na základe článkov 368 trestného zákonníka mu bolo zabranené zúčastniť sa na videokonferencie s predstaviteľmi eh, delegácie EÚ pre vzťahy s Bieloruskom, ktorá bola naplánovaná na 7. apríla v Minsku. Odtedy pán Boskobuč eh, je zadržiavaný vo väzení a podľa pána podľa spoločníka pána Boskuča jeho žena ho navštívila 5. mája v tejto cele predbežného zadržania 22. apríla tiež a pán Boskobuč môže dostávať a odosielať poštu a neboli e, takmer žiadne vypočúvania zatiaľ zorganizované. 13. mája pán Boskobuč e, bol formálne obvinený, že urazil prezidenta podľa článka 368 trestného zákonníka a ohováral e, prezidenta podľa článku 368 za čo by mohol dostať 2 e, až 4 roky. E, od 19. decembra oficiálne orgány e, vyvíjajú tlak na pána Voskobuča. Zdá sa, že je to pomsta za jeho novinárskú činnosť. Európska delegácia v Minsku pokračuje v pozornom sledovaní tohto vývoja v tomto a ďalších prípadoch 10. apríla hovorca vysokej predstaviteľky vydal stanovisko o e, útlaku nezávislých médií e, v Bielorusku. Vysoká predstaviteľka e, pre zahraničnú politiku a bezpečnosť má veľké obavy ohľadom informácií o zadržaní pána Boskovuča, ktorý je korešpondentom polského denníka počas e, návštevy e, Európskej delegácie v Bielorusku. Porušujú sa tu ľudské práva zo strany bieloruských orgány od e, prezidentských volieb 19 decembra 2010 silne odsudzujeme akékoľvek obťažovanie, väznenie a zastrašovanie zástupcov e, bieloruských nezávislých médií, ako aj porušovanie základných ľudských práv, ako napríklad sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania sa a sloboda médií. Vyzývame bieloruské orgány, aby ukončili okamžite um, vyšetrovanie tohto nezávislého eh, novinára za ohováranie a vyzývame Eh, bieloruské orgány, aby plne spolupracovali s predstaviteľmi OBSE ohľadom slobody médií. Ako vážení kolegovia vedia, my sme žiadali prístup ku všetkým osobám, ktoré sú politicky zadržiavané z politických dôvodov a silne odsudzujeme útlak opozície a občanských spoločností v Bielorusku. Európska únia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane politického tlaku na podporu pána Boskovoča ostatných obetí represí v snahe prekonať ich veľmi ťažké, ťažkú situáciu. Takže, pán predseda, a vážení poslanci, toto je odpoveď vysokej predstaviteľky a podpredsedničkej komisie, ktoré, ktorý sme odovstali pánovi Kladminskému a e, je tam aj e, sprievodný list e, v polštine. Mente. Ďakujem. Formálne sa pýtam kolegu Kaminského, či je spokojný s odpovedou, ktorá mu bola poskytnutá.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 Polsko sa zaujíma o tento prípad a to len potvrdzuje e, moju vysokú mienku e, o práci vysokej predstaviteľky pre vonkajšiu službu a všetkých e, pracovníkov vo vonkajšej službe. Nezabudlo sa, čím sme viazaní. Sme spoločenstvom hodnot a jeden z prvkov týchto hodnot je sloboda prejavu a demokracia. Som preto hrdý, že vonkajšia služba bráni tieto hodnoty aktívne. Preto by som chcel využiť túto príležitosť, pán predseda, ak dovolíte, aby som vyslal výzvu smerom k vám, aby ste pozorne sledovali, ktorí predstavitelia Lukašenkovho režimu aktívne um, utlačajú e, členov opozície a ak to bude potrebné, tak rozšírme čierny zoznam ľudí, ktorí budú mať zákaz vstupu do EÚ, e, ktorí sú súčasťou týchto e, krokov. Dúfame, že tieto procedurálne problémy sú spojené s tým, že sa len učíme, ako konať v tejto pozlisabonskej e, realite. Ešte raz ďakujem pekne. Grazie. a margine di questa di questa situazione. Ďakujem. Bolo by možno vhodné, pokiaľ túto situáciu, považovať nad tým, ako organizovať um, trošku rýchlejšie fungovanie týchto otázok a odpovedí, tak aby sme um, otázky od vysokej predstaviteľky dostávali e, rýchlejšie a aby to zodpovedalo požiadavkám poslancov toto je mechanizmus, ktorý existuje v mnohých krajinách, v mnohých parlamentoch, kde aj dobre funguje, takže možno by sme mohli tieto e, osvedčené postupy prevziať aj u nás. Um, teraz sa nasleduje bod 14 nášho programu. Ide o uh, spätnú väzbu z cesty do Bagdadu a Erbilu 26. a 28. apríla 2011. Ide o osobitnú návštevu Ehm, došlo k nej po prvýkrát, pretože eh, v minulosti sme z bezpečnostných dôvodov eh, nedostali ehm, prístup, eh, teda možnosť vycestovať do Iraku. Ehm, kolega Káčina a ostatní vlastne navštívili Bagdad a Erbil aj kolega Stevenson, takže nech sa páči, kolega Stevenson, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste správne povedali, bola to dosť jedinečná príležitosť, pretože sme len sformovali tú delegáciu pre vzťahy s Irakom ako formálnu delegáciu po posledných voľbách a dvakrát už nám bol odmietnutý vstup do Iraku. Zarazila nám to naša konferencia predsedov z dôvodov bezpečnosti, takže s pomocou tohto výboru a s pomocou konferencie eh, šéfov Delegácii sa nám podarilo dostať schválenie a naozaj prijali nás na najvyššej úrovni. Jediná osoba, s ktorou sme sa nestretli, bol premiér Nure Maroky, ktorý bol v Južnej Koreji v tom čase, ale mali sme možnosť stretnúť sa s prezidentom Talabánim, s predsedom parlamentu, s radou predstaviteľov, zástupcov, čo je vlastne jediná funkčná časť momentálne vo vláde, k tomu ešte poviem viac. A potom sme sa stretli s tromi výbormi, uh, výborom pre obranu, bezpečnosť a ľudské práva. Stretli sme sa s doktorom Salom Mutlakom, stretli sme sa s ministrom zahraničných vecí, stretli sme sa s osobným zástupcom generálneho tajomníka OSN E, v Iraku, e, ktorý nedávno bol tu, e, vystúpil v tomto výbore. A mali sme stretnutie s ambasádorom USA, Jimom Jeffreym a samozrejme Európska zahraničná služba dohadla celý náš program a sprevádzali nás sprevádzal nás polský veľvyslanec Iraku Stanislav Smolin, ktorý nám veľmi pomohol počas našej návštevy Stredli sme sa s Masidom Barzaným, prezidentom autonómneho regiónu Kurdistanu, e, predseda, e, kur, predsedom kurdského parlamentu, premiérom Barlam Salamom. Takisto sme sa stretli s vodcom Al-Irakia, ktorý bol v Nabila v tom čase, kedy my. A Bilnovat Hady, by, by, biskup Hašabani, kde sme hovorili o otázke kresťanskej, kresťanskej menšiny a takisto aj s vodcom opozičnej strany v regióne Kurdistanu. Kľúčové otázky, o ktorých sme hovorili, boli samozrejme arabská jar, ktorá sa veľmi vážne sleduje a intenzívnejšie možno ešte tam než tu. Oni to považujú za eh, niečo, čo je ekvivalentné pádu Berlínskeho múru, avšak sú aj obavy napríklad eh, v Sýrii, kde je obrovská kurdská komunita a mnoho kresťanov, že by mohli utekať pred násilím v Sýrii smerom do Kurdistanu, kde by teda hľadali útočisko. Kurdistan už je teraz zaplavení utečencami, ktorí sa ktorých teda neodmietajú, ale majú nedostatok e, bývania, škôl, kliník. A biskup Vorda nám povedal, že máme kolegom v Európe povedať, aby neposielali peniaze Kurdistanu na budovanie nových kresťanských kostolov. Nepotrebujeme viac kostolov, potrebujeme nemocnice, e, kliniky, školy, domy pre utečencov z kresťanskej komunity. 10 tisíce našli útočisko v Kurdistane. Hovorili sme o politickej situácii v Iraku samozrejme. Vláda národnej jednoty, ktorá eh, bola vytvorená 8 mesiacov po minuloročných voľbách, konečne teda vytvorenie tejto vlády vychádzalo z tzv. Erbilského dohovoru, kde bolo 9 klauzul, ktoré vlastne spájali časti Veľkej koalície a nik- žiadna z týchto deviatich klauzul sa neuplatnila. E, tri kľúčové ministerstva, ministerstvo bezpečnosti, ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra, ktoré sú kľúčové a sú súčasťou toho erbilského dohovoru, pretože tam sa na tom dohodli tie e, zmluvné strany. Nikdy neboli menovaní ministri týchto ministerstiev, ostávajú v úrade premiéra. Čiže premiér Malaky má obrovské zodpovednosti a veľkú právomoc v rámci Iraku, veľké právomoci a takisto Národná rada pre strategickú politiku, ktorá sa mala vytvoriť pod vedením Ayada Alawiho zo strany Al-Irakia. Možno si spomínate, že mali o jedno kreslo viac, než dala strana v voľbách, aj keď potom teda on um, bol premiérom. Národná rada pre strategickú politiku je kľúčovým prvkom Erbilského dohovoru a toto tiež nikdy nevzniklo, takže mnohí politickí vodcovia hovoria, že očakávajú ďalšie predčasné voľby, pretože je tam e, toho príliš skoncentrovaného v rukách prezidenta a potom je ten problém rozpočtu. Niektoré už jednoducho nedokážu platiť. E, vláda národnej jednoty nefunguje riadne, ako by mala. Eh, bez ohľadu na to hovorili sme o ekonomickej situácii, samozrejme vzhľadom na bezpečnostnú situáciu, ktorá je ešte stále veľmi napätá v Bagdade a sami sme videli, že mesto je veľmi nebezpečné. 81 policajtov bolo zabitých za tých 16 dní, teda 16 dní predtým, než sme tam prišli. O tom prakticky tu u nás nepočujeme. Ukázali nám diery v ceste, pri tých kontrolných bodoch, kde explodovali obrovské bomby. Týždeň predtým, než sme tam prišli, zabili desiatky ľudí, takže denne sú tam e, bombové útoky a tak ďalej. To všetko je úplne bežné až dodnes a nedostatočné sú dodávky elektriny v Bagdade, niekedy iba 10, eh, eh, pardon, 6 hodín denne. Samozrejme, keď príde Ramadán, eh, neskôr v lete a stúpa teplota na 50 stupňov a moslimská komunita nesmie ani vodu piť, ani jesť počas dňa. Je to nebezpečné, ak nemajú klimatizáciu, elektrinu, a očakáva sa, že dôjde k nárastu násilia v dôsledku toho. No a e, samozrejme chcú mm, veľmi posilniť produkciu, zvyšiť produkciu ropy a zemného plynu a videli sme v Kurdistane, ako dosahujú 10-ročný, 10-percentný ročný rast. Je tam prakticky ekonomický boom vzhľadom na bezpečnostnú situáciu. Eh, je to tam eh, lepšie. To je taká relatívne bezpečná sa z Iraku. Jednou z kľúčových eh, vecí, ktoré sme nadniesli na každej schôdzi, na ktorej sme boli, bolo, bol vážny proces a veľké obavy z masakru v Kam, Vášav 8. apríla tohto roku, kedy 85 neozbrojených civilistov bolo zabitých irackým vojskom a 300 bolo zranených, mnohí boli vážne zranení a pokračuje o, vlastne obliehanie e, kampašraf a Ad Belkrav z UNAMI e, navrhol našej delegácii, alebo tvrdil, že jediné možné riešenie je presídlenie 3400 civilistov z Afšrafu, e, presídlenie mimo Iraku, ale povedal, že treba presvedčiť vedenie MEK, čo je mužahedinská organizácia ľudí. Treba ich presvedčiť, treba presvedčiť ich vodcov vodcovstvo, teda nielen v Ašrafe, ale aj v Paríži. To je riešením. A keď som sa vrátil z Iraku, tak som hneď sa pobral do Paríža, tam som s vodcom, vodcami MEK hovoril 5 hodín a pokusil som sa ich presvedčiť, aby sa dohodli na také alternatívy, teda teraz to schválila aj naša delegácia pre vzťahy s Irakom. A to bola téma tlačovej konferencie, ktorú sme mali v Štrasburgu v poslednom, počas posledného pléna. A teraz to bolo um, zaslané baronke Eštonovej a všetkým ministrom zahraničných vecí členských štátov EÚ. Alternatíva je vlastne presídlenie 3400 uh, rezidentov Ašrafu do ktoréhokoľvek z 27 členských štátov, kde by mali nejaké rodiny alebo nejaké vzťahy, kde mali predchádzajúci pobyt, plus USA, Kanada, Norsko, Švajčiarsko, Austrália. Krajiny, ktoré by boli ochotné nám pomôcť vyriešiť túto situáciu, aby sme sa vyhli ďalším masakrom, aby sme sa vyhli prelievaniu krve. Pretože to, čo povedali Iračania, je jasné. Oni chcú, aby sa tá situácia do konca roku vyriešila ale my sme to podmenili veľmi jednoznačne po diskusiách s veľvyslancami EÚ v Iraku. E, povedali, že nie je možné, aby to bolo vnímané, že iracké orgány sú odmenované za tento masaker tým, že všetci títo ľudia budú odstranení z Iraku, čo je cieľom irackých orgánov v každom prípade. Takže tá podmienka, ktorú sme si stanovili veľmi, veľmi jednoznačne, je, že v prvom rade iracké orgány musia stiahnuť vojenskú okupáciu e, a šrafu, musia ukončiť obliehanie, musia umožniť novinárom a nezávislým pozorovateľom, aby vstúpili do tohto tábora, aby poskytli adekvátnu e, lekárskú pomoc tým, ktorí sú zranení, aby e, sa medzinárodne vyšetril ten masaker z 8. apríla. A len, len ak splnia tieto predpoklady, tak budeme vedieť, že sú ochotní začať rokovania s nami o tom, ako môžeme pomôcť vyriešiť túto situáciu z dlhodobého hľadiska. Ašraf bol na programe zasadnutí Rady ministrov zahraničných vecí tento týždeň v pondelok. Baronka Ashton nadniesla túto otázku, protestovala irackej vláde proti tomu masakru, takže veci sa trošku hýbu v tejto súvislosti a dúfame, že eh, budeme mať podporu, aby sme tú situáciu konečne vyriešili, aby sa neudial nejaký ďalší masakér Takisto sme navrhli spoločnú investičnú konferenciu, že by sme spolupracovali s polským predsedníctvom v decembri tohto roku, 6. a 7. decembra, spolu s komisiou, radou a parlamentom. Môžeme sa pozrieť na potenciál ropy a zemného plynu v Iraku, potenciál pre E, priemysel, podniky z EÚ, aby sa podielali na nejakých takýchto investíciách, podnikateľských príležitostiach v krajine. A musíme sa pozrieť aj na sektor polnohospodárstva, finančné služby. Komisia e, má veľký záujem o to a polské predsedníctvo povedalo, že to bude jedno z kľúčových príležitostí ich predsedníctva, takže to je dosť užitočná iniciatíva vyplynúca z našej návštevy. No a potom tá spoločná deklarácia, ktorá volá po rýchlej ratifikácii partnerskej dohody o spolupráci medzi EÚ a Irakom. Je tam výzva o, k väčšej spolupráci aj v oblasti ako sú ľudské práva, vzdelávanie, sociálne otázky, e, rodová rovnosť, otázky práv žien. Čiže bol to veľmi úspešný rad stretnutí a tešíme sa na to, že sa stretneme s tými, ktorí sme stretli v Iraku čoskoro tu v Európe. Minister pre energetiku vo štotok a piatok tohto týždňa má stretnutie s komisárom Oettingerom. Takže teším sa na úspešnú, užitočnú spoluprácu a partnerstvo s Irakom v budúcnosti. A ešte napokon, pán predseda, som veľmi vďačný tomuto výboru za to, že e, som mal možnosť dnes sa tu vystúpiť Žiaľ, označili ste ma ako účastníka a spolupredsedu misie v Iraku eh, aj dnes popoludní a bohužiaľ ste ma nekonzultovali a ja, mám už, ja predsedám už inú, inej schôdzi, takže popoludní bohužiaľ nebudem môcť prísť a ospravedlňujem sa. Ďakujem. Thank you very much. Uh, I'm sorry that uh, this has happened, but... Ďakujem a je mi ľúto, že sa to stalo. Nevedel som, že takáto je situácia, takže dnes popoludní sa prispôsobíme tomuto faktu. Teraz pán Di Mauro. Sí, grazie. Ďakujem, pán predseda. Nebudem opakovať mnohé z tých vecí, ktoré už povedal kolega Stevenson. Obmedzím sa iba na pár pripomienok, e, ktoré on nespomenul. V prvom rade by som chcel začať jednou e, zásadnou úvahou, ktorú si dovolím zopakovať aj počas vypočutia, ktoré sa bude konať dnes. E, paradoxnou vecou je, že v Iraku sa zomiera, pretože tam chcú ľudia žiť. Zomierajú teda tí, ktorí sa nevzdávajú a chodia do práce a prispievajú a participujú na rozvoji demokracie krajiny. A je naozaj um, rozporuplný postoj našich inštitúcií uh, v tejto súvislosti, uh, pokiaľ ide o to, čo sa deje v Iraku. Spomeniem už príklady, ktoré som spomenul v diskusii ktorú sme viedli s e, pani Aštonovou počas spoločnej rozpravy na plenárke. Konštatovali sme teda absolútnu neadekvátnosť štruktúr Európskej únie, ktorá nás v Iraku e, zastupuje. Vysvetlím to. E, sú tam naozaj veľmi schopní ľudia, sú veľmi angažovaní, sústredia sa na svoju prácu, ale hovoríme o dvoch ľudí, eh, ku ktorým sa má teraz eh, pridať eh, pani veľvyslankyňa Bašková, Oni fungujú v rámci britskej ambasády a teda dávajú pohľad EÚ, ktorá plne závisí od mocností, ktoré fungovali v krajine v minulých rokoch a zasadovali sa za stabilizáciu krajiny. Takže s pani Baškovou tam budú tri osoby za EÚ. A nie e, kvôli irónii, ale chcel som, aby ste pochopili, e, ako vyzerá situácia. A mm, tak e, len tak pre ilustráciu, na Bahamách má zastupiteľstvo EU 7 členov. Nie, e, nie je to populistické. Ja iba jednoducho hovorím, že by sme si mali uvedomiť, že krajina so 400, 40, mili, 40 miliónmi obyvateľov, ktorá e, strategicky, kultúrne, politicky je veľmi dôležitá pre EÚ, um, ehm, e, tam by Európska únia mala byť oveľa, oveľa viac prítomnejšia A z môjho e, pohľadu teda je prítomnosť EÚ naozaj veľmi podhodnotená, e, keď to porovnáme s výzvami, ktoré tu existujú. A potom ďalšia poznámka, ktorú by som chcel povedať, e, takže Camp Ashraf, k tomu by som sa ešte chcel vyjadriť, k tomu, čo povedal kolega Stevenson, by som chcel doplniť, že informácie, ktoré máme k dispozícii, po zasadnutí Rady ministrov v pondelok nie sú nejako pozitívne, pretože zdá sa mi, že postoj je tam následovný. Je to problém, ktorý by sa mal riešiť v regióne. Ale povedať, že riešenie humanitárnej situácie v tábore Ashraf treba, aby sa to udialo v Iraku, tak to znamená, že buď Irak alebo Irán to vyrieši. V obidvoch prípadoch sa mi nezdá, že by to bolo adekvátne riešenie. Takže my vedome v tomto bode ja dúfam, že zajtra nebude sa nikto tváriť, že nepočul a nevidel. My teda vedome exponujeme týchto takmer 3000 ľudí veľmi závažným, tým najzávažnejším rizikám, pretože nemáme vôľu, ochotu prevziať jasné zodpovednosti za ich osud. A ja teraz naozaj hovorím iba z humanitárneho pohľadu. Nechcem nejako hodnotiť e, nič e, e, politické, pretože politická situácia je tam naozaj veľmi komplexná. To sme videli v teréne, pretože aj v irackom parlamente, aj počas našich stretnutí napríklad s americkým veľvyslancom vyvstali jasne ťažkosti politického druhu, ktoré v prípade Tabora Ašrafu sú naozaj veľmi silné. A potom pár slov k menšinám v oblasti, kde je problém so stabilizáciou situácie. Je toto naozaj veľmi relevantná téma. V tomto zmysle budem eh, citovať stretnutie s, eh, s pánom Stevensonom a ostatnými kolegami eh, v Erbile s biskupom, katolickým biskupom Kaldeom. Biskupom za túto oblasť a ten nám popísal jeden aspekt, potom spomeniem aj srednutie s prezidentom Barzanim. Je to veľmi dôležitý aspekt z môjho pohľadu. My sme dodnes rozmýšľali nad problémom kresťanov, ktorí e, z Iraku unikali do Jordánska a do Sýrie, ale pozor, pokiaľ ide o to, čo sa deje v Sýrii, mohli by sme tu mať problém návratu týchto osôb predčasnému návratu e, týchto osôb, e, čo teraz súvisí s tými závažnými udalosťami v Sýrii a mohli by sme stať pred ďalšou kapitolou humanitárnej núdzovej situácie, podobnej ako v irackom Kurdistane, čo je teda jediná oblasť, ktorá keďže je tam lepšia situácia, ktorá by mohla prijať e, tieto osoby. Takže Zdalo sa nám byť dôležité v diskusii, ktorú sme viedli s kurdskými predstaviteľmi, aby sme si stanovili za cieľ e, významnejšiu prítomnosť európskych inštitúcií v Erbile a e, teda načrtli sme hypotézu európskeho e, zastúpenia v Erbile, aby jednoduchšie, operatívnejšie eh, mohlo preberať eh, zodpovednosť v tejto oblasti za tých okolností, ktoré tam vládnu. A posledná poznámka z mojej strany sa týka stretnutí v Bagdade, eh, teda ten politický chaos, ktorý vládne Um, ide tam teda aj o situáciu vo vláde Malikyho. Ehm, problémom je, že politická nerozhodnosť ďalej zhoršuje problém bezpečnosti. Je to ako keď had eh, si kúše do chvosta, takže ak tu nie je vôľa eh, vytvoriť skutočnú národnú eh, vládu, ak to teda nevyplýva z volieb, tak Samozrejme, toto vedie k neistote a neistota vedie k politickej nestabilite. Ja si myslím, že aj tu v tejto situácii je dôležitý hlas Európy a ja by som chcel na záver tohto môjho e, vlastne vystúpenia alebo popisu našej cesty a zistení našej cesty e, hlas e, zdôrazniť dôležitosť prítomnosti pani Aštonovej v Iráku Eh, čo najrychlejšie a obzvlášť je treba sa zaoberať návrhmi, ktoré by mohli predstavať adekvátne riešenia eh, pre tú eh, stratégiu, ktorú by Európa mohla ponúknuť za aktuálnych okolností. Ďakujem pekne. No, v každom prípade budeme informovať vysokú predstaviteľku v tejto súvislosti. A teraz už pán e, Tanok. Pán e, predseda, všetko veľmi elokventne už povedali kolegovia. Ja už naozaj nemám veľa čo dodať. Chcem len zdôrazniť túto tému neadekvátnosti počtu personálu, ktorí sú e, k dispozícii veľvyslankyni Jane Hybaškovej, ktorú poznáme ako kolegyňu a teraz stojí pred obrovskými výzvami v oblasti humanitárnej, bezpečnosti, práv a tak ďalej a má takýto malý personál, takže uh, prosím vás, odovzdajte to aj uh, zahraničnej službe. Samozrejme, jasné je, že je obmedzený rozpočet, ale Irak e, tiež je prioritou. Ďakujem pekne. Will. Mr. Kellam, please. Pán Kellam, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Blahoželám kolegovi Stevensonovi k veľmi realistickému posúdeniu tejto dlhodobej ľudskej tragédie. A malo by sa to vnímať ako taký skúšobný prípad tejto rozhajúcej sa iracké demokracie a ľudských práv. Je to ešte dôležitejšie, pretože obyvateľe Kamp Ashraf majú vynikajúce vzťahy so susednou so susedným obyvateľstvom. Učia, učia sa arabsky, aktívne sú podporovaní susedmi. Nie je v tom nič cudzie v tom irackom prostredí. A od apríla 2009 sa k tomu dvakrát oficiálne vyjadril Európsky parlament na podporu integrity a životov osôb iránskej e, opozície. Ja som spokojný s tým, že Baronka Eštonová teraz e, prezentovala túto tému, ale mohla s tým prísť o mnoho skôr a vtedy by sme boli sa mohli vyhnúť tejto tragédii, ku ktorej došlo. Takisto zdieľam obavy kolega Mária Maura ohľadne ďalších menšín, ako sú kresťania v Kurdistane. A posledná vec, plne podporujem to, aby EÚ mala veľmi silné zastúpenie v Iraku. Irak má obrovský potenciál a ak EÚ chce byť, EU chce byť svetovým hráčom, ako to tvrdíme, tak treba to viac financovať tieto oblasti. A tiež je tu jasná potreba zastúpenia EÚ aj v Severnom Iraku, napríklad v Arbil. Thank you, Mr. Stevenson. Ďakujem, pán Stevenson. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto diskusii, zvlášť komentáre pána Maura. Veľmi podporujem eh, účasť eh, v delegácii do Iraku. V mene tohto výboru bola veľmi užitočná a komentáre, ktoré zopakoval pán Tanok a pán Kelam o adekvátnosti, prítomnosti SVČ, to je zásadné a znovu a znovu sa opakuje, že je zásadné, aby pani Ashton navštívila Irak. Navštívila mnohé susedné krajiny, ale musí ísť do Iraku a vidieť na vlastné oči, ako neadekvátne e, je vybavená SVČ v tejto krajine. Je teda nevinutné, aby sme tam mali naďalej mm, zachovanú prítomnosť k Ašrafu, americký veľvyslanec skôr zakalil vodu tým, že predložil tento návrh aby sa premiestnilo 3400 ľudí v Ašrafe do býva, na bývalú americkú vojenskú základňu a ľudia v Ašrafe úplne odmietajú takúto možnosť a hovoria, že ak máme zomriať v Iraku, tak môžeme zomrieť aj v Ašrafe a nie niekde inde. Samotná skutočnosť, že Irán, ktorý tlačí e, na toto miesto snaží sa vyvíjať tlak na irackú vládu, aby eh, mm, pomohla dosiahnuť tento cieľ. Oni odmietli našu ponuku premiestniť týchto 3400 ľudí z, mm, z územia na Iraku mimo a zrejme eh, sa prikloní nakoniec k tej možnosti, že budú premiestnení v rámci Iraku. To je nebezpečná možnosť, ktorá by mohla viesť k masakru. Nesmieme toto akceptovať, nesmieme túto myšlienku e, len tak jednoducho e, skončiť. Musíme presadzovať to, čo si želajú samotní ľudia v Ašrafe. Takže som vďačný za to, že pán Mauro sa snaží s týmto smerom. Ďakujem pekne. A chcem vám pripomenúť, že o tretej Budeme pokračovať v diskusiách o sociálnej a ekonomickej situácii v Iraku. Máme tu verejné vypočutie a potom príde komisár Fule, ktorý nám predstaví závery rady. Predstaví nám aj takmer záverečný um, návrh európskej politiky susedstva a dúfame, že sa znovu uvidíme o tretej vo hojnom počte. Ďakujem pekne.